Thank you very much for being patient with me. Um, and thank you for those... Ďakujem kolegom za to, že prišli, tým, ktorí prišli. Nevyzerá to na to, ale to spoločné stretnutie e, výboru LIBE a EP delegácie pre Afganistan ako tretia podpredsednička som bola požiadaná, aby som tu predsedala. Nakoniec som rada, že môžem pretože e, je to dôležitá príležitosť, kedy dva roky po tzv. spoločná cesta vpred, ktorá bola podpísaná v oktobri 2016, teda uplynuli dva roky a je čas na zamyslenie sa. A kým čakáme na pána Austravičusa, ktorý je predsedom EP delegácie pre Afganistan, rada by som začala s úvodom. Mali sme prvé stretnutie e, tohto spoločného stretnutia pre Afganistan v Lani a robíme tak pravidelne práve preto, že tu existuje Joint Way Forward a pravidelne Libe zasadá s komisiou e, a rieši oblasť návratov readmisí nelegálne pobývajúcich štátnych príslušníkov tretich štátov. E, má na to legislatívnu kompetenciu. 20. júna e, Pán Simon Mordi z DG Home informoval členov LIBE o aktuálnom stave, o všetkých dohodách o readmisii. Medzi nimi je aj táto spoločná cesta pred Afganistanom, ktorá je témou dnešného stretnutia. V podstate podľa článku 218 zmluvy o fungovaní Európskej únie e, sú zatvárané readmisné dohody a preto Európsky parlament má právo vyjadriť súhlas s takouto dohodou. Takisto e, Európsky parlament má právo byť informovaný o stave rokovaní a má právo kontrolovať implementáciu týchto rokovaní. Pre výbor LIBE je dôležité mať štrukturované následné stretnutia v súvislosti so všetkými readmisnými dohodami bez ohľadu na to, či sú oficiálne alebo neoficiálne. Spoločná cesta vpred s Afganistanom bola prvá tohto typu. Je to neoficiálna readmisná dohoda EÚ, alebo ako ich komisia nazýva EU ujednania v úvodzovkách a po spoločnej ceste vpred s Afganistanom e, prišlo viac neoficiálnych readmisných dohôd Etiópia, Bangladeš, Guiny a Gambia. E, vývoj takýchto EU ujednaní s tretími štátmi v oblasti readmisie E, vyvoláva obavy výboru LIBE, pretože e, v podstate takto môžu pripraviť Európsky parlament o jeho kompetenciu podľa článku 218 zmluvy. Konkrétne výbor LIBE si myslí, že okrem e, nahlasovaní oficiálnych readmisných dohôd, akékoľvek iné typy dokumentov či vyhlásení uzavretých s tretími štátmi s cieľom zlepšiť efektívnosť návratov a readmisí musia byť sledované a kontrolované predovšetkým keď prinášajú účinky podobné alebo rovnaké účinkom readmisných dohôd. A pre tento účel prístup k textom dohôd je zásadný. Komisia oznámila, že texty dohôd s Etiópiou, Giny a Gambiou sa nedajú zverejniť v tejto fáze. Komisia navrhla namiesto toho mať stretnutie in camera s zatvorenými dverami s Verejbom Libe, kde by sa hovorilo o textoch neoficiálnych EU readmisných dohôd, ktoré boli doteraz uzavreté, konkrétne teraz s Gineou, Bangladešom, Etiópiou a Gambiou. Etiópska dohoda sa dostala na verejnosť, ja som si ju prečítala a necením. Mm, nevážim si to, e, je to spoločne ako spoločná cesta vpred. Jednom plnom článku sa hovorí, že toto nie je právny text, takže nemôžu z toho E, nikto si nemôže nárokovať žiadne práva na základe tohto textu. Ja osobne si myslím, že to je niečo neuveriteľné. Dohodnete niečo na rade medzi členskými štátmi a nezavývate to dohodou a nie je to právny text. Ja by som to chcela povedať ešte jasnejšie. Je nutné, aby úlohy dohľadu parlamentu boli plne rešpektované a preto každý vývoj takýchto dohôd by nemal e, zabezpečiť to, že komisia nebude zodpovedná parlamentu. Ak nemáme prístup k týmto ujednaniam, tak parlament nemôže uplatňovať svoju úlohu kontroly v mene európskych občanov. A z týchto všetkých dôvodov ja si myslím, že spoločná cesta pred Afganistanom je mimoriadne dôležitá, pretože bola to prvá dohoda tohto typu a je polutovanie hodné, že len tento text neoficiálnych dohôd je to jediný, ku ktorému parlament bude mať prístup. Takže je veľmi dôležité si vypočuť podrobnú aktuálnu situáciu eh, o Afganistane, ako sa vyvinula v praxi spolupráca v kontexte neoficiálnej dohody a v kontexte celkovej politiky migrácie medzi EÚ a Afganistanom. A k tomuto bodu eh, som rada, že predseda eh, delegácie pre Afganistan prišiel a slovo dostáva pán Austrevičius. Ďakujem pekne, pán spolu, pani spolupredsednička, kolegovia, hostia, dámy a páni. Prajem všetkým príjemný dobrý deň. Ja som veľmi rád, že máme toto dnešné stretnutie, ktoré ukážeme spolu s výborom LIBE, ako aj z našej strany je to delegácia pre vzťahy s Afganistanom. Ja som veľmi rád, že tu je spolupráca s výborom LIBE a som presvedčený o tom, že výbory a delegácie sa navzájom doplňajú a môžu e, vytvárať užitočné synergie a mali by sme v tejto praxi pokračovať. Po druhé, e, som veľmi rád, že mám príležitosť opäť diskutovať po decembri migračné otázky s Afganistanom spolu s kolegami z výboru a určite budeme pokračovať v tejto praxi aj v budúcnosti. Skôr ako dostám slovo našim hostom, dovolte niekoľko úvodných poznámok. Myslím si, že má zmysel pozrieť sa na aktuálne čísla, aby sme pochopili, aký rozmer má tento problém a aké sú potenciálne trendy. Podľa čísel, ktoré som dostal UNHCR, 12 502 afgánskych utečencov sa tento rok vrátilo do Afganistanu eh, od 8. septembra. Je to 75 menej v porovnaní s e, rovnakým obdobím roku 2017. O tri štvrtiny menej 48 tisíc 55 afgánskych utečencov sa vrátilo do Afganistanu. Z týchto 12 052 navracujúcich sa Afgáncov 10 272 e, prišli z Pakistanu, 1266 z Iránu a len 111 z iných krajín. Od roku 2002, kedy milión, viac ako milión 800 tisíc utečencov sa vrátilo do Afganistanu, počet navrátilcov sa stále znižuje s výnimkom roku 2016, kedy asi 370 tisíc utečencov sa vrátilo do Afganistanu. To svedčí o bezpečnostnej situácii v krajine, ale zároveň aj o hospodárskych a sociálnych normách, napríklad zamestnanosť, možnosť ubytovania a tak ďalej. To znamená, že musíme sa pozrieť na aktuálnu situáciu v krajine skôr, ako sa rozhodneme o tom, či a ako budeme posielať ľudí späť. Dámy a páni, teraz by som rád predstavil prvého rečníka pán Joan Dragos Tudorače, vedúci útvaru nezákonná migrácia a návratová politika na e, generálnom riaditeľstve vnútro, home Európskej komisie. Pán Tudorače, máte slovo a e, ocenil by som, ak by ste sa zmestili, ak by sme sa mohli dohodnúť na 10 minútach na vaše vystúpenie. Ďakujem pekne, pán spolupredseda, ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, začnem na úvod a budem hovoriť o inštitucionálnej otázke, e, ktorá vystala na začiatku tejto diskusie. Je to vec, e, o ktorej sme diskutovali veľmi často, je to vec, e, ku ktorej sme mali aj výmenu korešpondencie s predsedom výboru Libia s komisiou je to vec, ktorá sa rieši aj z právneho pohľadu, ale aj politického či inštitucionálneho pohľadu. Opakovali sme naše stanovisko pri viacerých príležitostiach a to stanovisko bolo také, že či už z právneho pohľadu naše stanovisko bolo také, že to sú neoficiálne dohody e, oficiálnej právnej povahy a preto článok 210 e, sa neuplatňuje a preto to však súhlasíme s tým, aby parlament mal kontrolu a dostávali sme správy a snažíme sa byť čo najtransparentnejší, čo sa týka obsahu týchto dohôd a ich plnenia. A preto e, opakovane sme prichádzali na výbor, písali sme vám, poskytovali sme vám všetky detaily, ktoré sme mali k dispozícii ohľadom stavu rokovaní, o týchto ujednaniach. Oznamovali sme vám, keď boli uzatvorené a poskytli sme aj aktuálnu situáciu plnenia týchto dohod. Pani predsednička, spomenuli ste stretnutie, keď sme naposledy hovorili o túto tému koncom júna, kde eh, pán generaliteľ Mordy tu bol a informoval vás. Takisto rovnako dôležité je aj to, čo vyplýva z listu adresovanému predsedovi Moarešovi, ktorý adresoval komisárovi Monopolšovi, kde sa hovorilo asi pred týždňom o tom, že sme teda navrhli veľmi konkrétny mechanizmus, cez ktorý môžeme dať k dispozícii e, dohromady v podstate poslancov e, a informovať ich o tom, čo ich zaujíma. Je to rovnaký mechanizmus ako v tzv. ševal e, správe. To znamená, tí poslanci, ktorých to zaujíma, môžu dostať e, informáciu o týchto ujednaniach a možnosť e, s nami o nich diskutovať. Čiže to je institucionálna otázka. A potom, čo sa týka spolupráce v oblasti migrácie s Afganistanom vo všeobecnosti, ako aj k otázke návratov a readmisí konkrétne, uh, my sme vždy tvrdili, že dialog o migrácii je veľmi bohatý s Afganistanom za posledné 2-3 roky. Vyplýva predovšetkým a je zakotvený v širšej EU stratégii pre Afganistan, ktorú máme ako únia, ktorý vychádza z dvoch základných princípov, regionálny prístup a komplexný prístup. Regionálny prístup, pretože chápeme výzvy, ktorým čelí Afganistán v regionálnom kontexte, potrebu riešiť e, vnútorné presídlenia, ale presídlenia v regióne, v susedných krajinách a pomoc, ktorú EÚ môže poskytnúť v tomto ohľade Afganistanu. A tu sa veľmi angažujeme v spoločnej ceste vpred. Druhý je ten komplexný prístup, to nie je nič nové pre Afganistan, to je niečo, čo sa snažíme zakomponovať do všetkých migračných dialogov, ktoré máme s tretími štátmi, kde zvažujeme nie len okamžit veľmi presné veci ohľadom readmisia návratov, ale snažíme sa vnímať aj širšie aspekty migrácie a zabezpečiť a stavať e, dialog a pomoc E, s dotyčnou krajinou, s partnermi, ktorých sa to týka na všetkých ďalších aspektoch migrácie. A teraz konkrétne, čo sa týka spoločnej cesty vpred, e, je to veľmi dôležité politická spoločná angažovanosť EU Afganistanu. Opäť z toho formálneho pohľadu sa jedná o politickú angažovanosť, nie je to oficiálna dohoda. Je veľmi dôležité zobrať na vedomie aj to, že spoločná cesta vpred sama o sebe neprináša žiadne nové povinnosti alebo záväzky právneho charakteru jednoducho oznamuje už tie existujúce, ktoré existujú v medzinárodnom zvykovom práve a spoločná cesta vpred predstavuje opera- normatívny rámec, v rámci ktorého sa dajú realizovať readmisie štruktúrovaným a predvydateľným spôsobom. Predvydateľným spôsobom v tom zmysle, ktorý je na prospech tým migrantom, ktorí majú byť vrátení, ale aj vhodný pre orgány na oboch stranách, na strane členského štátu aj na strane afgánskych orgánov. Myslím si, že e, zo pár minút, ktorým ešte ostávajú, využijem na to, aby som zdôraznil tie integračné opatrenia, ktoré sme prijali. Je to pre nás veľmi dôležité od samého začiatku, čo robíme v rámci readmisia návratov. Bolo nám veľmi jasné od začiatku a to nepatrí, neplatí iba pre Afganistán, ale pre všetkých partnerov, s ktorými máme diskusie o readmisia návratoch. To je otázka re, a, e, reintegrácie, e, aby sa e, proces návratov stal udržateľným E, venovali sme veľkú pozornosť situáciu v Afganistane, pretože určite to nie je jednoduché. Sú tam veľké výzvy bezpečnosti v Afganistane, samozrejme to si uvedomujeme, ale zároveň orgány členských štátov, keď rozhodujú o návratoch, si to uvedomujú a keď príjmajú rozhodnutia na súdoch, ktoré vedú k procesu návratov. Ale e, veľmi zvažujeme otázku reintegrácie a máme veľmi dobrý projekt v tejto oblasti, ktorý rieši otázku reintegrácie z viacerých aspektov a spomeniem len zo pár z nich. Poprvé je veľmi dôležité e, reintegračné projekty, ktoré stávajú na miestnych komunitách. Tu riešime špecifika vidieku Afganistanu, ako aj miest afgánskych. Na vidieku sme sa zamerali na také regióny ako Hrad Kandahar, Kabul, Máme projekty, v rámci ktorých riešime zavlažovanie. Skleníky sa momentálne inštalujú a budú sa môcť používať, budú ich môcť využívať e, tí navrátilci, ktorí sa zapojajú do týchto projektov. Pre tieto konkrétne vidiecké oblasti e, je asi tisíc 950 navrátilcov, 1500 hostiteľských rodín v ich komunitách. Cez tieto projekty máme 10 lokalít vysokej miery návratov a tu zameriavame na tieto oblasti našu činnosť. Takisto, ako som už povedal, poskytujeme pomoc šitu na mieru pre mesta, čo sa týka prístupu k mikrofinanciám, startupom v netradičných sektoroch, Eh, na podnik, podporu podnikania. Momentálne sa zameriavame na implementáciu týchto projektov v tých provinciách, kde je potrebné nájsť prácu ešte pred zimou, od teraz do konca roka. Rada, to je poskytovateľ služieb pre reintegračné služby, postupne rozšíri záber na implementáciu aj na z, z, východné provincie ako Nangahar, Kunad a Langman. E, tie sú menej e, postihnuté e, nízkymi teplotami v zime. E, cez tento projekt poskytujeme pomoc aj malým stredným podnikom, pretože sme presvedčení o tom, že to by mohol byť hnací motor na dlhodobú udržateľnosť, reintegrácia, návratové procesy, ako aj technickú odbornú prípravu navrátilcom. Teraz sme identifikovali asi 73 e, centier odbornej prípravy, ktoré sa pri, zapoja do výberového konania, obstarávania a tu v podstate prídu potom navrátilci, e, aby získali odbornú prípravu. Takisto vytvárame integračné informačné centra a momentálne e, zvažujeme tri regióny provincie Kunár, Langman a Kabul Takže to je len zo pár konkrétnych príkladov toho, ako vyzerá naša práca v oblasti reintegrácie za posledné dva roky, na čo sme sa zameriavali a dúfam, že to svedčí o tom, ako, za, ako vážne berieme reintegráciu. Ako som už povedal predtým, je to dôležitá doplnková aktivita e, našich aktivít návratov a, reinteg- a readmisí. Ďakujem. Thank you very much. Um, I now give the... Ďakujeme. Teraz zostane slovo pani Samira Hamidi z Amnesty International, ktorá má skvelý životopis, už som sa s ňou dnes rozprávala. Pani Hamidi bola aktívna aj v Afganistane v súvislosti so ženskými právami a teraz v Afganistane a okolitých krajinách vykonáva regionálnu prácu pre Amnesty International. 10 minút dostávate, ale nie je dlhšie, pretože ešte chce mať čas aj na otázky, ako som podala Európskej komisii. Rada by som, by ste pri odpovedaní otázok boli veľmi presní, keď hovoríte o reintegrácii ľudí, ktorí sa vrátili z Európy alebo od inakial aké sú tam problémy, ako, sa, ako vyzerá rozpočet na riešenie tmých problémov lebo si to často ľudia milia. Takže, pani Hamidi. Musíte stlačiť gombík na mikrofón. Fajn. Musia vás tlmočiť, takže potrebujete mikrofón. Dobré popoludnie. Opäť prajem ďakujem pani predsednička za to, že ste mi dali príležitosť sa vyjadriť. Chcem poďakovať výboru LIBE za to, že ma sem pozvali a taktiež Amnesty International, že mi môžeme sa vyjadriť k tejto téme Hľadom toho, ako postúpať v Afganistáne. Dámy a páni, je to kritický moment v Afganistáne príležitosti, ktoré sa ukazovali v roku 2001, čo sa týka podpory ľudských práv a príslušnej legislatívy a taktiež čo týka hospodárskych práv, účasti občanov, žien a mladých ľudí. To vyzeralo pozitívne a Afgánci boli pripravení pracovať na pozitívnych zmenách v krajine, taktiež e, využívali svoje právo voliť a vzdelávali sa. Bola tam sieť aktivistov na podporu ľudských práv. Avšak situácia sa zmenila, tak ako nikto nečakal. A táto krajina je skutočne veľmi zraniteľná a situácia sa tam každý deň zhoršuje. Čo týka bezpečnosti, tam sa to veľmi zhoršilo. Afgánci môžu byť napadaní hoci kde vo svojej krajine. Afganistan je veľmi nebezpečnou krajinou. Naďalej sú napadané mešity, školy, nemocnice a podobne. A my sme zistili, že každý mesiac tento rok v dôrnozých provinciách prišli aspoň dva rôzne útoky a podľa čísel OSN, ktoré boli publikované v júli tohto roka, e, bolo zabitých e, viac než 1600 roko e, ľudí a viac než 3000 ich bolo zranených len za prvých 6 mesiacov tohto roka. Aby som vám dala pár príkladov, pred dvoj mesiacmi bola napadnutá univerzita, tam bolo boli študenti od 16 do 20 rokov, bol, 20 ich bolo zabitých, boli to dievčatá aj chlapci, taktiež pred pár týždňami bol napadnutý 20-ročný e, novinár, ktorý hovoril niekoľkými, e, niekoľkými jazykmi, bol zabitý v priamom prenose. A Taktiež vláda neposkytuje dostatočnú podporu obetiam. Väčšina ich rodín žije vo veľkej chudobe, pretože je to nedostatočujúca podpora a bohužiaľ Afgánci sú vnútorne vysídlení vo svojej vlastnej krajine 1,1 milióna osôb v celej e, krajine. Je dôležité si položiť otázku, nakoľko si robíme starosti ohľadom tých, ktorí sú nutení sa vrátiť do Afganistánu, alebo tých, ktorí sa navracajú v rámci tzv. dobrovoľného mechanizmu. A tieto návraty sú teda niekedy e, dobrovoľné. Ja som sa pozerala na e, dohodu alebo dokument medzi Afganistanom a EÚ ohľadom cesty vpred. Tento dokument tam nehovorí o bezpečnosti a ochrane navratilcov do Afganistánu. Neviem, či takýto dokument je vôbec zodpovedný, pretože v podstate e, posiela ľudí naspäť do nebezpečnej situácie. Opäť by som chcela pripomenúť odporúčania Amnesty International v súvislosti s navratilcami z Európy na základe výskumu, ktorý sme vykonávali od oktobra minulého roka prvé odporúčanie. Spoločná cesta kupredu v súvislosti s otázkou migrácie z Afganistánu. Tam sa to implementuje, ale je treba stále brať do úvahy reálnu situáciu. Žiadny Afganec by nemal byť poslaný naspäť len preto, že sa európska politika snaží zvýšiť počty navratilcov za každú cenu, Mala by sa riešiť otázka bezpečnosti Afgáncov. Možno by bolo treba zrevidovať túto dohodu. Amnesty International vyzýva k e, pozastaveniu navracania Afgáncov do tej doby, nech sa tento navrat bude môcť konať e, dôstojne a bezpečne. Je treba monitorovať situáciu a podávať o nej správy v rámci spoločnej pracovnej skupiny medzi EÚ a Afganistánom. A taktiež nie sú dostatočne prístupné informácie ohľadom toho, čo sa stane tým, ktorí sa vrátia do Afganistánu. Prosím, umož- uvedomte si, že Afganistán je nikde bezpečný a ani mesta, ani južný Afganistán, nič tam nie je bezpečné. Myslím si, že ani miera úmrtnosti by nemala byť e, podmienkou pre navracanie týchto osôb. Taktiež by nemal Kábul byť považovaný za bezpečné mesto, kam sa majú navracať osoby. Musíme pochopiť reálnu situáciu. Na záver by som chcela zdôrazniť, že Afgánci sa nezaslúžia to, mu dnes musia čeliť. Každý chce mať bezpečný život so svojimi milovanými. Nemali by sme Afgáncov nútiť sa vrátiť do Afganistánu do nebezpečnej situácie. Ďakujem. Teraz dám príležitosť kolegom klas otázky. Pani Spinelli na mňa mávala. Obraciam sa, pozerám sa. Takže pani Spinelli prvá a potom pán Austrevičius. Barbara, môžete. Ďakujem. Ja som tu počula vystúpenie komisie. A taktiež popis spoločnej cesty kupredu. Je to agenda pre navracanie jednotlivcov vychádzajú zo štruktúrálnej zo štrukturálnych politík, ktoré sú často nepredvídateľné. A taktiež sa tu hovorilo o reintegračnej stratégii pre navratilcov do Afganistánu a ja, mňa neuspokojili žiadne tieto vysvetlenia. Myslím si, že toto uistenie nie je dostačujúce vo vzťahu k realite, ktorú nám práve vysvetlila zastupkynia Amnesty International a ktorú si uvedomujeme my všetci, aj vy na komisii určite. A realita návratu do Afganistánu je taká, že dve tretiny týchto osôb už po pár týždňoch sa rozhodú, že znovu odídu. A po druhé, a to by sa malo povedať, v rámci tejto tzv. spoločnej cesty ku predu v Európe sa teraz strojnásobili čísla, čo sa týka navrátených osôb do Afganistánu. Hlavne Norsko, Nemecko, Švédsko masovo deportujú ľudí Vrátane tam bola mladá osoba, ktorá bola vyhostená z Nemecka a potom spáchala sebevraždu. Nebudem hovoriť už dlho. Nie je často, že môžeme diskutovať o Afganistáne, takže sem povedal len pár vecí. Mnohí z nás pochádzajú z krajín, ktoré vedú vojnu, ktorá je neúspešná. Už od roku 2001 a mali by sme sa na seba pozrieť s hambou. Hovoríme tu o príjmaní takýchto politík, politiky návratov a podobne na základe tzv. spoločnej cesty kupredu. Myslím si, toto je trochu tvrdo, ale je to tak a cítim to tak. Áno, Barbara, taktiež to tak cítim, ale som predsednička a musím zaručiť, že dostanú všetci odpovede na svoje otázky, kým príde e, komisár Avramopoulos. Teraz pán Astrevičius, potom pán Vojt. Ďakujem, Judith. Musíme samozrejme skončiť na čas. Otázka pre zastupcu komisie je nasledujúca. Utečenci prichádzajú a potom idú zase naspäť do Afganistánu. Sú nejaké plány zmeniť podporné schémy a postupy? My tieto schémy postupy poskytujeme navratilcom do Afganistánu. My sme sa veľa vecí naučili, to je určite užitočné, mali by sme v tom takto pokračovať. A teraz má otázka pre pani Hamidy. Tí navrátilci, ktorí sa vrátia do Afganistánu, sa medzi tým niečo naučili, niečo zistili a potom rozprávajú, šíria správy, ako by ste popísali všeobecnú náladu tých, ktorí sa vrátia, usadia, do akej miery to je inšpiráciou pre ďalších, aby sa vrátili do Afganistanu, keď vedia, teda čo sa stalo tým, s tými, čo to už urobili. Pán Foyt. Ďakujem, pán pred, pani predsednička. Takže mne ide o to, že v Európe máme 100 tisíce utečencov, falošných utečencov, ktorí sem prídu pod falošnou zámienkou. V prípade Afganistanu to tak nie je. V Afganistáne to vyzerá tak, že mnohé členské štáty tam, naše štáty tam bojujú, taktiež NATO, ale nedá sa zaručiť bezpečnosť miestnych obyvateľov. A nechápem, prečo práve u nás v EÚ sa tlačí na to, aby sa vrátili Afgánci. Pretože keď bývalé koloniálne veľmoci odišlo svojich e, bývalých krajín, tak s nimi spolupracovali a poskytovala sa tam ochrana, ale teraz v Afganistane sa neposkytuje žiadna ochrana. Boli tam aj napríklad Afgánci, ktorí spolupracovali s vojakmi a tých, ktorí tých chceme teraz posielať naspäť, to absolútne nechápem. Ďakujem. Myslím, že budem môcť hovoriť krátko, pretože jedna z otázok, ktoré sme začiatku hovorili, bola, prečo máme spoločnú cestu ku predu s Afganistánom a to sme začali už v dobách, kedy sa násilie stupňovalo, zhoršovalo. Prečo máme túto spoločnú cestu ku predu s Afganistánom a nemáme ju napríklad s Marokom alebo nejakou podobnou krajinou? Prvá otázka. Je pravda, že možno sa na Afganistan dal vyvinúť dostatočný tlak, aby súhlasili s takýmto dokumentom spoločnej cesty predu, ale členské štáty a komisia možno nemohli vyvinúť rovnaký tlak na iné krajiny, aby tie s niečím podobným súhlasili. Druhá otázka. Teraz som zabudla, čo som sa chcela opýtať. Takže to je všetko. Ďakujem. Prepačte, trochu som samotala. Ďakujem, pán Dorfman. Ďakujem, pani predsednička. Ja som si vypočul to, čo podala kolegyňa Spinelli. Neviem, či by som sa do toho mal miešať, čo sa týka Afganistanu a Kábulu, tak neviem, nakoľko sme si vedomi niektorých vecí. Ja som bol na minulej misii našej delegácie s kolegom Austrevičusom, bol som v Kabule celý týždeň a či sú tam skutočne nejaké sociálne problémy, dokonca aj premiér povedal, že to je skôr taký vedľajší efekt, že sa o to príliš nestarajú. Hlavný problém v Kabule je ten, že tam sú masívne čísla ľudí, ktorí boli vynatí z Pakistánu a boli navrátení do Afganistanu, do Kábulu a tam v podstate sú takou sociálnou časovanou bombou a toto je jasné vidieť je tam v podstate vojna v Pakistane, ktorá trvá už e, pol storočia. Ja by som sa chcel opýtať, či na európskej úrovni alebo na úrovni komisie máme nejaké kontakty s pakistanskou vládou, pretože by toto určite afgánskej vláde pomohlo, pokiaľ by sme e, trochu zmiernili tento masívny príliv bývalých afgánskych e, utečencov z Pakistánu späť do Afganistánu, pokiaľ by sme túto situáciu vyriešil, lebo títo utečenci nie sú v podstate ubytovateľní v Kábule. Ďakujeme. Sama som sa zaradila na zoznam a som poslednou rečničko a potom dostáva slovo pani Hamidia komisia. Ja som sa pozrela na pôvodný text e, cesty ku predu spred dvoch rokov a rada by som sa dozvedela pár vecí. Toto spoločná cesta ku predu hovorí, že maloletí bez prievodu nebudú navrátení, pokiaľ sa predtým úspešne nepodarí vystopovať ich eh, rodinných príslušníkov alebo pokiaľ nebudú eh, úspešne umiestnení do príjmacích zariadení v Afganistane. To som citovala, ale ukazuje sa, že sa to takto nedeje, že sa nestopujú rodiny, príslušníci, žiadne príjmacie zariadenia tam nie sú a ochrana detí v Afganistane existuje len na papieri, ale v praxi nefunguje. Ako môže Európska komisia zaručiť, že sa bude rešpektovať tento článok z textu spoločnej cesty kopredu. Druhá vec, programy navrátenia a pomoci pre reintegrácii sú vytvorené bez ohľadu na inú pomoc, ktorá je poskytovaná Afganistánu, teda nehovoríme tu o rozvojovej pomoci. Mohli by ste mi prosím povedať, o ktorých projektoch ste hovorili vo svojom úvodnom prejave, ktoré sú financované z iného rozpočtu než roz, rozvojového rozpočtu. A rada by som to mala aj písomne. Dokument Spoločná cesta Kupredu taktiež hovorí o možnosti vytvorenia špeciálneho terminálu na letisku v Kábule. Neviem, či sa s tým medzi tým už niečo robilo alebo nie. Pýtam sa, lebo sa snažíme situáciu preskúmať. A skúmanie tohto dokumentu tam nejde o rozvojové projekty, tomu sa venujeme v inom výbore pre rozvoj, ale my sa sústredíme na aspekty návratov a tam je veľa detajlov v tomto dokumente. Ďakujem a teraz bude hovoriť pani Hamidy, komisia a potom pani Hamidy. Ďakujem. Pokúsim sa krátko odpovedať na všetky vaše otázky. Poprvé, prečo máme tento dokument s Afganistánom? Pretože existoval politický konsenzus medzi členskými štátmi, že je treba s tým niečo robiť, že potrebujeme dohodu. My ako komisia sme sa ujeli tohto politického záväzku a rokovali sme tomto dokumente. Ako môžeme navrácať z EÚ do Afganistánu, zopakujem, čo už som povedal, aj v minulých diskusiách, že ani jeden jediný návrat z Európskej únie nie je taký, čo by nebol výsledkom riadneho preskúmania v súlade s princípom právneho štátu. No a naše súdy, ktorým verím, skúmajú všetky aspekty jednotlivých prípadov predtým, než rozhodnú o návrate. Pokiaľ sa pozrite na konkrétne čísla, tak tie nám popisujú realitu návratov z Európy. Nie je to také veľké číslo, ako sa čakalo v roku 2016 Frontex urobil od tej doby 700 nutených návratov a chcel by som zopakovať to, čo povedal jeden vážený poslanec dnes, že veľká väčšina návratilcov v Afganistáne pochádza z okolitých krajín a nie z Európskej únie. Podpora, ktorú poskytujeme, toto neberie do úvahy, pretože od začiatku sme sa rozhodli konať duchu partnerstva s Afganistánom a pomáhať Afganistánu pri poskytovaní udržateľnej pomoci a reintegračných krokov navrátilcom. A čo sa týka peňazí, ktoré sú dostupné na reintegráciu, tak všetky zdroje, ktoré, o ktorých hovorím, pochádzajú z obalky pre e, rozvojovú pomoc. A to je 100 miliónov len pre Afganistán. Ale toto bolo už takto pôvodne naplánované. Tieto peniaze idú mimovládkam, agentúram, ktoré podporujú tieto princípy. Hovoríme tu o agentúrach OSN ako UNICEF, UNHCR a tak ďalej. Čo sa týka otázky maloletých bez prievodu, tak my sme boli sami upozornení na výskum, vykonaný organizáciou Save the Children a ďalšími. Preskúmali sme situáciu s našimi členskými štátmi, sme diskutovali o tom, či sú si vedomé nejakých prípadov, kedy maloleté osoby boli navracené do Afganistánu mimo právneho rámca, ktorý sme si stanovali v rámci našej legislatívy. A Taktiež sme toto zrkadlili v našom dokumente cesta, Spoločná cesta vpred. Všetky návraty maloletých osôb ktoré sú nahlásené zo strany členskými štát, zo členských štátov, sú také, že sa vracia buď celá rodina, alebo to boli dobrovoľné návraty, ktoré boli riadne sledované príslušnými orgánmi. Čo týka toho terminálu na letisku, tak je pravda, že text spoločnej cesty vpred hovorí o tom, že je treba pracovať na termín, jednom z terminálov letiska. To bolo v dobe, kedy si afgánske orgány mysleli, že dôsledkom tohto dokumentu e, prídu veľké počty navrátilcov späť do Afganistánu, ale zatiaľ, možno už zmenili názor, pretože zatiaľ, čo týka tejto témy, afgánske orgány nás nepožiadali o žiadnu pomoc, čo týka tohto terminálu. Ďakujem. Skôr ako sa obrátim na pani Hamidy? Sofia ešte má malú otázku, nech sa páči. Dve krátke otázky. Vy ste hovorili, že beriete do úvahy to, čo hovoria občianské organizácie, ale že sa zároveň spoliehate na údaje z členských krajín. To je zvláštne, lebo štátne orgány u nás takéto veci nesledujú. Po druhé, povedali ste takým faktickým spôsobom, že to tu máme preto, lebo sa e, tak dohodli členské krajiny. Členské krajiny v rade to je súčasť legislatívy a my sme tiež súčasť legislatívy. Zdá sa však, že často ako si nepovažujete za nutné ten legislatívny proces e, absolvovať celý. Komisia, nech sa páči. Tak e, ja som nepolitickým členom komisie a k druhej otázke môžem povedať, že je to skôr politická záležitosť a e, my ako Európska komisia sa skutočne riadime požiadavkami e, tohto parlamentného výboru a poskytujeme transparentne všetky informácie, samozrejme v rámci možností. No a pokiaľ ide o otázky toho sledovania vývoja, tak e, integrácia E, tam máme špeciálny e, program monitorovania osudov navrátilcov, takže to je obsiahnuté v našom integračnom projekte. A pre prípady, e, pre ktoré nás tu môžu oslovovať združenia občianskej spoločnosti, tak tu sa musíme e, spoliehať na údaje z členských krajín, ktoré tieto údaje sledujú. Ďakujem, hovorí pani Sargentini, ďakujem, ja viem, že máme málo času, ale pani Hamidy, vy máte slovo, vypočuli ste si, e, že parlament sa to snaží e, pochopiť, tak e, snáď nám to nakoniec vysvetlíte. Thank you. Um, thank you so much. Um, referring to... Ďakujem. Ako som povedala už e, v úvode, neexistujú žiadne oficiálne štúdie alebo publikácie o tých, ktorí sa navrátili späť do svojich krajín, ale ja sa s vami snažím E, podeliť iba o svoje osobné znalosti a skúsenosti. Poznám Afganistan, hovorila som s tamojšími ľuďmi a ľudia robia všetko preto, aby sa zachránili, aby sa dostali do Európy a potom sú poslaní späť do situácie, kde musia začať od nuly. No a to všetko má potom negatívny dopad na ich životy, na životy ich detí, a bezpečnostná situácia tam napríklad bráni deťom chodiť do školy. No a samozrejme majú problémy pri hľadaní si práce a nezabúdajme na to, že niektorí z tých, e, ktorí boli do Afganistanu navrátení, sa tam ani nenarodili, takže oni sú poslaní do krajiny, ktorá je pre nich úplne cudzia, nová a to je pre nich ťažké a veľmi rizikové. Chcem sa všetkým e, poďakovať za e, vyjadrenie vašich názorov a vašich obáv. V Afganistane je situácia naozaj veľmi vážna a ja dúfam, že všetci sa dokážeme spojiť a zachránime životy ľudí, ktorí sú tu každý deň v ohrození. Ďakujem Judith, ďakujem výboru Libe za to, že zorganizoval túto e, rozpravu v súvislosti s delegáciou a možno by sme sa mohli spoločne pozrieť na to, ako sa situácia v Afganistane vyvíja, aby sme mohli v budúcnosti príjmať tie správne rozhodnutia. Ďakujem. dear colleagues. Um... Kolegovia, prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu, ktorým je štruktúrovaný dialog s pánom komisárom Avramopulosom. Ja ho tu um, srdečne vítam a z celej série tém, ktoré tu uh, budeme disku- o ktorých tu budeme diskutovať, tak chcem zdôrazniť situáciu v Stredomorí, implementácia pracovného programu 2018 a priority pracovného programu na rok 2019. Ja som rád, že pán komisár medzi nás prišiel a viem, že všetci s ním chcete diskutovať, takže ja dám slovo najskôr pánovi e, komisárovi a potom povedieme štrukturovanú rozpravu. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem, pán predseda, hovorí pán komisár. Dámy a páni, milí kolegovia, som veľmi rád, že ste ma opäť pozvali. Naša debata sa vždy zaoberá riešením dôležitých problémov. Náš dialog a najmä teraz je veľmi dobre načasovaný, pretože nám umožní stanoviť si ciele a pretože si treba uvedomiť, že teraz pracujeme na komplexnej stratégii pre migráciu a bezpečnosť. Migrácia a bezpečnosť to sú hlavné oblasti, kde naša e, práca prináša pridanú hodnotu pre našich občanov. A to sú práve dve témy, ktoré takisto aj robia starosti, pretože my musíme plniť ciele, ktoré sme si v oblasti bezpečnosti a migrácie stanovili a to najmä teraz pred voľbami. Nielen preto, aby sme povedali, akú pridanú hodnotu má v tomto Európa, ale aj preto, aby to bolo pre operatívne opatrenia použiteľné v teréne a aby sme mali konkrétne výsledky. Do istej miery sa bude treba zaoberať politickou klímou v predvolebnom období a preto apelujem na vás ako na členov výboru LIBE, aby ste svoje správy k legislatívnym návrhom prijali najneskôr do novembra a to nám potom umožní vlastne prerokovať tieto veci s radou do januára. Viete, dobre, že času nemáme zvyš a ja som sem prišiel to, aby som vás podporil. A teraz dovolte, aby som vás oboznámil s takým prehľadom posledného vývoja, ako aj s tým, čo nás v oblasti migrácie a bezpečnosti čaká ešte v najbližších týždňoch a mesiacoch. Ako viete, veľká časť prejavu o stave únie bola venovaná práve dôležitým novým návrhom, ktoré posilnia našu prácu v oblasti migračnej a azylovej politik- politiky. Začnem migračnou politikou. Súčasťou komplexnej stratégie, a na tom sa všetci zhodneme, je efektívne riadenie bezpečnosti na našich ex vonkajších hraniciach. Takže tam treba posilniť agentúru Frontex, zvýšiť jej právomoci, tak aby mohla podporovať členské štáty pri ochrane vonkajších hraníc únie. Navrhované opatrenia obsahujú vytvorenie stálej jednotky, e, ktorá bude mať 10 tisíc členov a bude mať silný mandát, pokiaľ ide o návraty a navracanie. Agentúra bude schopná e, vykonávať spoločné operácie a nasadzovať svojich pracovníkov vo všetkých prioritných oblastiach, nielen v susedných, ale samozrejme vždy na základe predbežnej e, dohody s príslušnou krajinou. My do roku 2027 navrhujeme, aby sme navýšili rozpočet na 1,3 miliardy a potom s takýmto zvýšeným rozpočtom bude agentúra schopná e, zabezpečovať si vlastné materiály, ako sú lietadlá, vozidlá, a postupne bude znižovať svoju závislosť na členských štátoch. Vyhneme sa tak o zopakovaniu situácie, keď efektivita operácií bola ohrozená, keď agentúra nemala zdroje a nemala vybavenie, keď agentúry reagovali príliš neskoro alebo ani vôbec nereagovali. Zároveň by sme chceli navrhnúť posilnenie azylovej agentúry. Návrh komisie vyplýva z dokumentov, na ktoré ste sa pri, predbežne s radou dohodli. Agentúra musí byť plne vybavená na to, aby mohla poskytovať rýchlu a plnohodnotnú podporu členským štátom v rámci celého procesu azylového pokračovanie. Agentúra bude schopná poskytovať podporu členským štátom, pokiaľ ide o správne postupy medzinárodnej ochrane a takisto aj v rámci správneho konania v rámci dublinského systému. Rovnako chceme spolupracovať s agent, aby spolupracovala s agentúrou pre pohraničnú stráž Frontexom, a zároveň bude môcť vysielať svoje týmy tam, kde to bude potrebné, vrátanie do hotspotov alebo aj do e, tých budúcich kontrolovaných centier. Obidve agentúry sa budú doplňať, pokiaľ ide o návrat osôb, a to by malo zabezpečiť efektívnejšiu interakciu medzi azylovým konaním a návratovým konaním. Ako som už povedal, som si istý, že s tým budete súhlasiť, a to je iba jeden aspekt našej migračnej politiky. Ďalší aspekt, rovnako dôležitá časť našej komplexnej politiky, to je podpora právnych noriem a právnych ciest v oblasti ochrany, ako aj v oblasti potrieb našej ekonomiky. K tomu sa však vrátim ešte neskôr. Aby sme mohli naďalej posilňovať návratovú politiku, tak komisia navrhla cielenú revíziu smernice o návratoch. Táto novela a revízia bude riešiť otázky návratového konania a bude vlastne e, zaznamenávať prekážky, na ktoré budú e, osoby, e, na ktoré sa teda tieto práva vzťahujú, narážať. So zvýšenou podporou agentúry Frontex v oblasti návratu, tak tam treba povedať, že súčasná podpora sa bude e, poskytovať cez AMIF a to prispeje k efektívnejšej návratovej politike a bude zohrávať kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o udržiteľnú mieru migrácie prijatím návrhov, e, začneme plniť naše priority. Začali sme spolupracovať s radou, otvorili sme a nastoli sme všetky tieto návrhy a preto ja vítam rýchle prijatie všetkých správ vo výbore LIBE. Ešte ja budem mať ďalšie diskusie v piatok s ministrami vnútra v Luxemburgu kde budeme hovoriť o završení tejto reformy. A ešte teraz by som chcel e, povedať nasledovné. Dohodnúť sa o všetkých týchto dôležitých veciach, to je veľmi významná záležitosť pre zvládanie migračnej krízy. Súčasťou toho je novela Dublinského nariadenia. Iba efektívnejší dublinský systém bude znamenať reálnu zmenu teraz i v budúcnosti. A ja verím, že rumunské predsedníctvo nájde správnu rovnováhu medzi zodpovednosťou a solidaritou a dúfam, že rokovania s parlamentom začnú čo najskôr. Pokiaľ ide o Eurodac, ja vítam predbežnú politickú dohodu pani Makovej pracovala veľmi efektívne na tejto agende. Nevyriešené problémy by sa mali doriešiť čo najrýchlejšie, pretože je to kľúčová e, agenda aj pre interoperabilitu našich systémov a malo by byť možné prijať tento prepis čo najrýchlejšie. Pokiaľ ide o tie tri návrhy, teda podmienky pre prijímanie a európsky rámec pre e, usadzovanie utečencov, tak vítam predbežnú dohodu, ku ktorej sme dospeli počas bulharského predsedníctva. Ja som presvedčený, že e, v rakúske e, predsedníctvo uskutoční tie potrebné zmeny a ja apelujem na vás, aby ste pokračovali v rokovaní s radou a aby ste čo najrýchlejšie predložili svoj návrh. My potrebujeme pokrok, aj pokiaľ ide o azylové nariadenie. Očakávame, že rada sa dohodne na vyjednávacom mandáte tak, aby mohli trialógy začať čo najrýchlejšie. Ako som povedal, potrebujeme podporu vo všetkých častiach tohto komplexného prístupu k e, migrácii vrátane legálnej migrácie, ktorú treba podporovať. To je naozaj veľmi dôležitá súčasť našej migračnej politiky. Je naozaj veľmi potrebné, aby sme znížili e, nebezpečnú, nezákonnú migráciu a aby sme rozšírili kanály pre tých, ktorí skutočne potrebujú migráciu. Ďalej, aby sme vytvorili legálne cesty, kontrolovateľné cesty. 12. júna budem opäť diskutovať s našimi ministrami o modrej karte je potrebné, aby sme sa dohodli na jej reforme, aby táto reforma mala pridanú hodnotu v porovnaní so e, súčasnou situáciou. A ja by som bol rád, keby sme tu zahájili pri, e, pivotné, pilotné projekty v rámci spolupráce s niektorými vybranými africkými krajinami do konca tohto roka. To bude zásadná vec pre našu spoluprácu v oblasti návratu a readmisie s týmito africkými krajinami. Ak chceme byť dôveryhodní a ak chceme získať podporu týchto afrických krajín, ktoré nám budú pomáhať v prevencii migrácie. Preto musíme rozšíriť tú ponuku legálnych ciest pre migrantov a uľahčiť ich prístup k tým legálnym kanálom. Tiež chcem apelovať na členské štáty, aby implementovali a realizovali svoje záväzky pri príjmaní a usadzovaní utečencov na svojich územiach. Rovnako by som rád pripomenul návrh komisie e, znovelizovať výizové pravidlá kódex. Cieľom e, by malo byť urýchlenie a zefektívenie procesu získavania víz, ako aj be- zvýšiť bezpečnosť kontroly. Zároveň teda potvrdzuje aj návratovú politiku a zdôrazňuje význam spolupráce tretich krajín s readmisiami nelegálnych migrantov. A potom vlastne je to návrh na pravidlá pri spracovávaní žiadosti na víza s nespolupracujúcimi s nespolupracujúcimi krajinami, ktoré budú mať jasné cieľené ciele. Aj im už máme vyjednávací mandát a ja dúfam, že Libbe veľmi skoro príjme svoju správu. A ešte k vízovej otázke. Komisia má dohodu so Spojenými štátmi a Kanadou. Budem diskutovať opäť s vami na túto tému. Ja viem, že sledujete vývoj tejto situácie a ja mám rovnaké obavy ako vy. A preto zopakujem, že sa plne angažujem, aby sme dosiahli konkrétny pokrok a mali úplnú vízovú reciprocitu so Spojenými štátmi. Ja som hovoril, alebo hovorím o týchto veciach so Spojenými štátmi pri každej príležitosti. Budúci mesiac pôjdem do Washingtonu a opäť zopakujem túto otázku o, veľmi jednoznačne a kategoricky. Prebiehajú kontakty na tej odbornej úrovni a, ako som už povedal, budem naďalej s nimi diskutovať. Politická klíma vo Washingtone nie na našej strane. To je dobre si uvedomiť. Ale tlačíme všade, kde je to možné, aby sme dosiahli pokrok v oblasti reciprocity, vízovej reciprocity pre členské štáty. Komisia, a to je pre mňa osobne veľmi dôležité, ako viete, komisia sa angažuje a chce zachovať šengenský priestor. Je to veľmi dôležité pre nás všetkých. Ja opäť zdôrazňujem, veľmi jednoznačne, dočasné znovu otvorenie kontroly na vnútorných hraniciach by sa nemalo stať trvalou kontrolou na vnútorných hraniciach. A preto je dôležité dohodnúť sa na správnej rovnováhe medzi zabezpečením slobody pohybu na jednej strane a bezpečnosťou na strane druhej. A z tohto dôvodu navrhujeme zmeniť šengenský kódex, ktorý momentálne tá aktuálna prax e, tomu nezodpovedá. Dúfam, že Libe čoskoro príjme správu, tak aby ešte do konca roka sme mohli začať e, s trialogom. Predsedníctvo má už mandát, únia potrebuje nové pravidlá, a zabránilo zneužívaniu, aby sa zabezpečilo, že všetci budú dodržiavať pravidlá. Priatelia, dovolte mi teraz prejsť na problematiku bezpečnosti, kde našim významným e, prínosom robíme veľké kroky k tomu, aby sme mali skutočnú bezpečnostnú úniu. Je to úplný presun paradigmy e, v oblasti spolupráce v e, bezpečnosti v Európe. Prekonávame všetky tabú, ktoré tvrdia že bezpečnosť znamená zachovať národný štát. E, čelíme veľkej rôznorodosti hrozieb, ale máme jednotný cieľ a je tu nevyhnutná dôvera. Tá skutočnosť, že sme nemali nejaký veľký teroristický útok už vyššie roka, od Barcelóny v auguste 2017 môže svedčiť o tom, že sme sa vybrali správnou cestou. Uvediem niekoľko príkladov. Máme návrh nariadenia o prevencii šírenia teroristického obsahu na internete. Táto iniciatíva bola reakciou na výzvy parlamentu a Európskej rady posilniť opatrenia na boj proti nezákonnému obsahu na internete. Návrh vychádza z pokroku, ktorý sme dosiahli v rámci internetového fóra o teroristickom obsahu na internete. Dosiahli sme pokrok. A tí, ktorí chcú páchať teroristické trestné činy na území únie, chceme zabrániť, aby nemohli na internete ľahko šíriť svoju škodlivú propagandu. Je jasné, že mnohí, ktorí v rámci dobrovoľného prístupu sa angažovali ako firmy, prijali významné kroky na to, aby chránili svoje platformy pred zneužívaním zo strany teroristov. Je pravdou aj to, že mnohé firmy sa absolútne do toho nezapojili. celá škála eh, akýchsi záruk, na ktorých stavia toto nariadenie, eh, ktorého cieľom je odstranenie teroristického obsahu z internetu a zároveň má eh, zabezpečiť ochranu slobody. Kolega Julian King vám takisto prezradí nejaké detaily tohto návrhu. Radikalizácia v teréne či offline v reálnom živote je takisto významná. A aj tu intenzívne pracujeme na to, aby sme mali jasnejšiu pridanú hodnotu EÚ pre členské štáty a pre ľudí z praxe, ktorí sú v prvej línii. Vytvorenie riadiacej rady pre radikalizáciu členských štátov to je taký prvý milník významnej novej kapitoly preventívnej práce EÚ. A teraz prejdem na ďalšiu významnú prioritu. Interoperabilita našich databáz pre migráciu, hranice a bezpečnosť. Vážení kolegovia, je našou zodpovednosťou zabezpečiť interoperabilitu, tak aby sme chránili našich občanov. Ja si cením prácu a snahy spravodajcov pána Landersa, pána Mela, tieňových spravodajcov pri hľadaní kompromisov a pri schváľovaní správy, ktorá sa má schváliť budúci týždeň. Predsedníctvo má už mandát na rokovanie, takže očakávam začiatok trialogov. Takisto máme na stole VIS. To je veľká výzva, ale Máme takisto spravodajcov, ktorí majú bohaté skúsenosti. Čo sa týka EU Líza, chcel by som sa úprimne poďakovať pani Makovej a tieňovým spravodajcom za prácu na tejto problematike a som rád, že nové nariadenie, ktoré nadobudne ešte do konca tohto roka. Dovolte takisto využiť túto príležitosť a poďakovať sa vám za prácu v rámci TS, Entry Exit System, systém vstup, výstup a Schengenský informačný systém reformy. Prijatie týchto návrhov posilní vnútornú bezpečnosť, uľahčí cestovanie a pomôže ochrániť proces alebo zachovať proces liberalizácie víz pre EÚ. Je potrebné opätovne zdôrazniť, že efektívna ochrana vonkajších hraníc je predpokladom skutočného fungovania šengenského priestoru a slobodného pohybu v rámci šengenského priestoru. Takisto čakávam spoluprácu s vami e, o prístupe k finančným informáciám, cezhraničnom prístupe k elektronickým dôkazom a prekurzorom výbušnín. Tento komplexný balík opatrení zahrňa aj odporúčanie na zlepšenie kontrol a vysledovateľnosti strelných zbraní. To pomôže bojovať proti teroristom a páchateľom trestnej činnosti. Obmedzíme im prístup k prostriedkom a obmedzíme ich prístup konať. E, dúfam, že prijatie týchto správ umožní čo najskôr začatie trialogov. Takisto očakávam spoluprácu s pani Kaufmann s cieľom zabezpečiť hladké schválenie návrhu o boj podvodu nepeňažných transakcií, tak aby sme bojovali proti financovaniu e, terorizmu a aby sme uľahčili prácu orgánov činných v trestnom konaní. A na záver ešte dovolte niekoľkými slovami sa vyjadriť k financovaniu EÚ. Finančné prostriedky boli, sú a budú kľúčové pre dosiahnutie našich cieľov a ambícií vo všetkých oblastiach tejto politiky. Nedávne strednodobé hodnotenie aktuálneho Fondu pre migráciu a bezpečnosť potvrdilo prínos tohto fondu a pokrok v jeho uh, uplatňovaní alebo čerpaní prostriedkov z neho v oblasti migrácie, hranic a bezpečnosti. Komisia predložila ambiciózny návrh v rámci nového viazočného finančného rámca, ktorý zohľadňuje veľkú prioritu e, týmto budúcim výzvam financovania. Politicky je dôležité zdôrazniť snahy v oblasti migrácie, bezpečnosti a podporiť to dostatočnými financiami, flexibilitou a si e, sledovania efektívneho plnenia. Navyše musíme posilniť komplementaritu s inými EU nástrojmi v rámci EÚ aj v tretich štátoch, vždy v súlade s našimi politickými cieľmi. Komisia sa spolieha na parlament a na jeho podporu týchto návrhov s cieľom zabezpečiť hladké rokovania a, čo ešte dôležitejšie, spolupracovať s radou na tom, aby boli načas prijaté. Ja si uvedomujem, že už sme začali e, čítanie nových legislatívnych návrhov a teraz je na čase, aby sme sa posunuli vpred tým, že sa zameriame na riešenie všetkých potenciálne ťažkých otázok. Ja osobne, ako aj moji kolegovia, očakávame dobrú spoluprácu s vašim výborom a samozrejme konkrétne so spravodajcami pani Majonko Maja Aleres Dali. Priatelia, Všetci vieme, že máme pred sebou množstvo práce a času málo, naozaj veľmi málo. Keď sa obzriem na prvé stretnutie, moje vypočutie pred 4 rokmi, tak vidím, že sa nám spolu podarilo dosiahnuť toho veľa. Čo je však dôležitejšie, myslím si, že tá úzká spolupráca za tieto roky nás na oboch stranách tešila. Úprimne povedané, keď som začínala, tak mi povedali, že máš dočenie s tým najťažším výborom. A verte mi, po 4 rokoch môžem povedať, nikdy som nemal v živote také konštruktívne vzťahy s poslancami ako s vami, za čo sa vám chcem poďakovať. Ešte máme pred sebou 8 mesiacov úzkej spolupráce, ak chceme doplniť, dotiahnuť do konca našu stratégiu. E, súhlasíme, že Neexistuje jediné riešenie ani pre riziko bezpečnosti, ani pre riešenie migrácie. To všetci vieme. Potrebujeme dohodnúť všetky prvky bezpečnostnej únie. Musíme mať väčšiu solidaritu a musíme korektne konať. Potrebujeme európske komplexné politiky a určite tých 8 mesiacov, čo nás ešte čaká, bude 8 konštruktívnych, efektívnych mesiacov a teším sa na úzkú spoluprácu s vami všetkými. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Ja sledujem e, reč tela v tejto miestnosti. Neviem, či ste unavení alebo čo, ale mm, nie, že ste hovorili o pracovnej záťaži parlamentu tohto výboru, a komisie a napadlo ma, že v podstate tá veľká pracovná záťaž sa vždy sústreduje na koniec mandátu, ale ide aj o to, že každý spis má svoje vlastné problémy a vidím to na tvárach kolegov. Nechcem eh, odoberať čas kolegom, E, pretože skoro všetci sa chcú vyjadriť, všetci sú na zozname, ale ja by som chcel povedať, že je potrebné zabezpečiť to, e, ako reakcia na to, čo ste povedali, zabezpečiť to, že všetci máme jasno v tom, čo hovorí parlament, pretože parlament napredoval veľmi rýchlo a hovorím to aj na rade rakúskeho predsedníctva. Nemali by sme tvrdiť, že sa neposúvame dostatočne rýchlo vo všetkom. Ja si myslím, že je dobré poznamenať túto odpoveď pre všetkým na to, čo ste vypovedali, ako či napredujeme dostatočne rýchlo alebo nie v oblasti azylu, migrácie, hraníc a tak ďalej. Takže aby to bolo v zápisnici, nie je to až tak známe, eh, eh, že balík o hranic. Máme spravodajcov, pani Macula Pantár s pani Argentíny bola menovaná tento týždeň k revidovanej návrhu azylovej agentúry. Takisto dnes, tento týždeň sme hovorili o problémoch, e, z, tak ako ste hovorili, sú problémy v mnohých spisoch interoperabilita, o tom sa hlasovalo v pondelok. Opäť je to náročný spis. Takže pôjdeme do trialógu. Pani Stevenson je E, spravodajkyňou pre nezákonný obsah na internete. To budeme tvrdí. Spomínam toto všetko preto, že ne, nejdeme pomaly, nejdeme pomaly, čo sa týka menovania alebo hlasovania. Ide o to, že každý ten spis je veľmi náročný, má svoje problémy a tie problémy o nich budú hovoriť jednotliví poslanci a ja spomeniem len zo pár z nich reciprocita vízového styku. To je fajn, čo ste povedali, ale potrebujeme riešenie aby tá situácia sa netočila stále dokola. Chceme, aby ste prišli na zasadnutie Libe Jury, spoločné zasadnutie, pretože musíme prelomiť e, v podstate si situáciu. Boli sme aj my vo Washingtone, vieme, ako to tam vyzerá. Ja si nemyslím, že to stačí, takže musíme jednoducho sa dostať zo závozu ešte skôr, ako skončí naše volebné obdobie. Otázka Dublinu. E, a azylový balík. Tá, je to takisto v závoze. Chcel by som to povedať ešte skôr, ako dám priestor kolegom. Ja vnímam problém kvalifikovanej väčšiny a konsenzu na rade. Ak komisia naďalej bude trvať na konsenze namiesto kvalifikovanej väčšiny, ja neviem, aký prvom zabezpečíme. Takže kolegovia môžu pracovať na prukoch azylového balíka, ale máme tu naozaj veľký problém a je dôležité pochopiť, čo si vy myslíte o tom, či teda... Uh, ja chápem, prečo pokračujete tak, ako pokračujete, ale naozaj teda budeme trvať na tom konsenze, alebo nie. Pretože podľa mňa sa s tým azylovým balíkom nikam nedostaneme. Uh, Eh, ani žiaden prvok z toho azylo balikátu nezabezpečíme prelom, ak budeme trvať na konsenze. Dostali sme sa do závozu a chcel som sa opýtať, či by ste mohol nám pripomenúť ustanovenia zmluvy. Nepýtal som sa na to predtým, ale ja naozaj nevidím, že by sa situácia pohla, pritom kolegovia tvrdo pracujú. Um, neviem, bude potom rumunské predsedníctvo, ostávajú tam 2-3 mesiace. Sú to ťažké otázky, ale musím ich položiť. Takže a teraz otváram diskusiu. Kolegovia prihlásení do diskusie. Opäť e, všetci koordinátori tu nie sú, takže nehnevajte sa, ak pôjdem po poradí koordinátori alebo zástupcovia koordinátorov, poviem, kto sú to a dostal som informácie, že za EPP pani Macová tu nie je, ale pokiaľ viem, pán Engel e, vystúpi v jej mene, takže každý má dve minúty. Ak niečo popletiem, povedzte mi a jednoducho budeme pokračovať. Každý má dve minúty. Každý dostane priestor sa vyjadriť, takže poprosím, zmestite sa každý do dvoch minút najprv koordinátori a potom požiadam pána komisára, aby zareagoval. Takže Frank ako prvý za EPP. Máš dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, Klod, pre všetkým. Ďakujem za takéto povýšenie. Nečakal som, keď som prišla na dnešné stretnutie, že sa mi takej pocty dostane. V žiadnom prípade to nezodpovedá tomu, čo by robil koordinátor PP normálne, pretože ja by som jednoducho chcel hovoriť o dvoch aspektoch migračnej politiky, ktoré sú podľa mňa dôležité. Komisia končí takisto svoj mandát nakoniec nám. Všetkým končí mandát. A možno nastal okamih na to, aby sme mali elán a odvahu, ktorú sme doteraz neprejavili. Mm, mimochodom, to hovorím aj z iných okolností a na iných miestach, to isté predsedovi komisie, pretože myslím si, že aj on e, by chcel, aby sme sa trošku posunuli vpred e, v týchto témach, ktoré tak trošku zametáme bokom alebo sa iba dotýkame tak povrchne, ale neriešime ich seriózne. Čo sa týka Dublinu, všetci to vieme Všetci vieme, že systém bol vymyslený, keď nebol tlak. Ten systém bol vymyslený za okolnosti v čase, kedy nakoniec všetci sme si jednoducho mohli dovoliť mať systém e, rozumného, zodpovedného preozdelenia, ale keď sme pod tlakom, to nefunguje. A ten systém neodolá tomuto stresu. Potrebuje mať taký systém, ktorý odolá stresu medzi tými, ktorí sú ochotní akceptovať tento stres nedokážeme to nanútiť všetkým, čiže je potrebné, aby sme e, si preozdeli túto záťaž medzi tými, ktorí to dokážu a ktorí sú ochotní dokázať, že časť Európy je solidárna a že časť Európy dokáže prijať ľudí, ktoré potrebujú ochranu. A druhá téma, zákonná migrácia, my vieme, Klódia aj ostatní, ktorí riešia e, modrú kartu, komisia to určite pozná, že doteraz bol ten pokrok veľmi, veľmi obmedzený. E, v spisu takému okrajovému, čo sa týka počtu ľudí, je to naozaj okrajová problematika. Áno, ten problém je taký okrajový. E, možno, že te, počas tých, tých počtov ľudí tak by to ani nestalo za smienku, ale naozaj zákonná migrácia tá sa oveľa ťažšie dá zorganizovať, ale treba ju zorganizovať, pretože treba jednoducho e, vyriešiť e, v krátko a strednodobo tie zásadné problémy migrácie. To nevyriešime. Musíme sa pripraviť na to, že v Európe príjmeme skupinu ľudí každý rok. A nechápem, neviem presne, koľko ich bude, ale treba sa na to pripraviť. Treba sa pripraviť na to, aby sme to vedeli zrealizovať. A sú štáty, ktorí sú ochotné to spraviť a iné nie. Ja nechcem nútiť tých, e, asi nechcem im ani menovať, pretože je to eventuálne nebezpečné, ak by som ich spomenul. Ale buďme rozumní, predložme legislatívny návrh ešte pred koncom nášho obdobia, aby sme mali v podstate určitý počet ľudí, ktorí príjmeme každý rok, aby sme ich mohli integrovať, asimilovať, aby sme mohli ich prijať v Európe pre blaho spoločnosti, ktorá by nebola zavalená nezákonnými migrantami, ale ktorá by vytvorila priestor pre regulérnu organizovanú migráciu. Ďakujem. Pán Engels, evidentne nie skúsený koordinátor, tak hovoril dlhšie, ale ak vás môžem poprosiť, skúste sa mestiť do dvoch minút. Áno, ja viem, že ste tu boli náhradníkom. Takže, pán komisár, a ľudia by si to mali asi všimnúť, že pán komisár chodil na radu, tlačil modrú kartu, eh, pani Spinelli, ostatní tieňoví sú tu, ja um, nemám veľký záujem uh, hovoriť o tú modrú kartu. A prečo to robí komisár? No pretože to nev, nevidie tu hypok, hypokritických uh, E, členov EÚ, ktorí hovoria o zákonných cestách. zákonné cesty neexistujú, takže udržujú pri živote toto klamstvo a komisia o tom hovorí, takže je to niečo pozitívne, čo by sme mali zobrať na vedomia a oceniť. Ďakujem pekne. A teraz pani Sepl, skutočná koordinátorka. Ďakujem. Pán predseda, budem hovoriť dnes znovu nemecky. Keď počujem toto predstavenie, tak som trochu netrpezlivá a pomaly už aj naštvaná. Hovoríme, pán Avramopoulos, o tom, že šengenský priestor sa musí chrániť, ale čo tu vidím? S každým návrhom komisie komisia sa podriaduje rade a predlžujú sa hraničné kontroly. Takže neviem, či takto chránime Schengen. Už dlho čakáme na nejaké kroky. Vy hovoríte o tom, že sa za to zasadzujete. Asi ja myslím, to bude trvať ešte aspoň 5 rokov. Keby som bola americká vláda, tak by som sa na tom veľmi smiala, lebo by som si povedala, prečo by som mala Európsku úniu brať vôbec vážne. Interoperabilita tá je zásadná pre väčšiu mieru bezpečnosti. Interoperabilita, tam ide o to, že inteligentným spôsobom prepojíme rôzne databázy, to všetky, všetci akceptovali, ale čo robíme teraz? vytvárame novú obrovskú databázu s miliónmi e, osobných údajov ohľadom e, dlžníkov, cestujúcich a tak ďalej. Všetko to hodíme do jedného veľkého hrnca, neviem, či to povedie k väčšej bezpečnosti, pretože tieto údaje už sú všetky v iných databázach. Hranice mali byť chránené, nemusím, byť, e, nemusím byť chránená pred ľuďmi, ale kontrol na hraniciach, to sa mi zdá v poriadku. Neviem, ale ako by to malo fungovať. Máme, e, dohodli sme sa na pobrežnej pohraničnej stráži v EÚ, ale nefunguje to, pretože sa nevie v podstate, čo ako by to malo presne fungovať. Takže neviem, odkiaľ by sme na to chceli zobrať ešte viacej peňazí. Nechápem to. Čo sa týka návratov, tam by sa to malo zlepšiť, áno, návraty vyzera, existovali vždy a vyzeralo to vždy tak, že sa navracali tí, ktorí nemali dôvod na poskytnutie azylu, ale nerozumiem, prečo tu máme spoločnú cestu vpred s Afganistanom a nie s tými krajinami pôvodu, kde žiadatelia nedostanú v podstate nikdy e, vyhovené. Takže neviem. A taktiež otázka situácie utečencov, predovšetkým v Grécku, e, v Moria. Tam sú správy také, že nie len, že tie tábory sú preplnené, ale aj, že príliš málo ľudí sa privezie na pobrežie, dokonca sú tam obvinenia z korupcie. To sú predsa peniaze, ktoré sú určené pre utečencov, ale nedostanú sa k ním. Takže tu by ma zaujímalo viac, ako sa komisia postaví k týmto vyčitkám. Ďakujeme Birgit. Za EKR pán Jurek na dve minúty. Ďakujem, pán komisár. Nemyslíte si, že vyhlásenie o e, právnych spôsoboch imigrácie, ktoré neustále opakujete a, a opakuje to aj predseda Európskej komisie, podporuje ilegálnu imigráciu, pretože e, my zaznamenávame narastajúci počet imigrantov do Európy. Dnes najviac imigrantov, ktorí prichádzajú do Európy, prichádza z Maroka. A, a chcem sa spýtať, aké prostriedky prijala Európska komisia, aby sa skontaktovala s marockými orgánmi, pretože Maroko to nie je vojnová krajina, tam nie je situácia ako v Líbii je to stabilná krajina, skôr prozápadná, blízka Európskej únii. A Marok vlastne e, by mal spolupracovať proti ilegálnej imigrácii. A tretia otázka, aká je vaša definitívna bilancia e, týchto štyroch rokov práce v oblasti imigrácie? Ja nekladiem otázku o prostriedkoch, ktoré nasadila Európska únia z, za vašej účasti, ale pokiaľ ide o situáciu v Európe, nazdávate sa, že e, situácia u nás v oblasti imigrácie je dnes lepšia ako v roku 2014, alebo nie? Ďakujem. Uh, Ďakujeme. Za Alde Natali, prosím. Euh, ďakujem, vážený pán predseda. Prepašte, najprv mali to hovoriť za GUE. Prepašte, už som unavený. Ospravedlňujem sa. Potom mám zlú náladu. Natali, prosím, pokračuj. Yeah. Merci, euh, Claude, merci, prezident. Ďakujem, Claude, ďakujem. E, pán predseda, ďakujem aj vám, pán komisár, za to, že ste sem prišli a že ste nám ukázali vaše odhodlanie eh, ohľadne tejto témy počas eh, tejto výmeny názorov. Ja zdieľam eh, otázky, ktoré formuloval Claude, perspektívy, ktoré zdôraznil, pokiaľ ide o problémy spojené s konsenzom, lebo my sme tak trošku v slepej uličke, my vôbec E, nenapredujeme a chcem aj poďakovať za trpezlivosť, pretože mm, naozaj e, takáto paralýza, e, pokiaľ ide o niektoré témy, ako je Dublin alebo modrá karta, to naozaj môže byť niekedy poučné. A my nie sme pokrytcami, pokiaľ ide o Komisie o členské štáty. Otázka, pokiaľ ide o vašu prezentáciu, pán komisár, Ide tu len o zlepšenie e, podmienok e, príchodu utečencov na európsku pôdu. Dnes dopoludnia riaditeľ Európskeho úradu pre azylo, azyl nám ukázal a potvrdil, na rozdie- e, že dochádza k znižovaniu počtu žiadateľov o azyl v porovnaní s rokom 2017 o 40 s rokom v porovnaní s rokom 2016, čo je v rozpore s tvrdeniami môjho predrečníka. Avšak situácia na hraniciach je ešte stále znepokojujúca a najmä vo vašej krajine v Grécku e, sú tieto tábory preplnené. Počet e, e, žiadostí o azyl, ktoré sa riešia, sa rôzni, ale je naozaj veľmi vysoký a signalizujú nám, mnohé porušenia ľudských práv. Hovoria nám o tom mnohé mimovládne organizácie, a najmä, že dochádza k, e, k porušeniam, e, ktoré veľmi e, postihujú práve tých najzraniteľnejších, a to sú deti. Sú tu často veľmi dramatické situácie, ktoré E, vlastne sú e, takými z ľudského, ale aj z politického hľadiska. Vy o tom viete, ste to signalizovali rade a v rade je stále vlastne táto permanentná blokáda vzhľadom na efektívnu reformu. A ja, pán komisár, by som rada počula vašu odpoveď na otázku, aká je, aký je váš manévrovací priestor, pokiaľ ide o túto situáciu E, váš manévrovací spôsob v tejto problematike ako člena Európskej komisie. Vy ste viackrát povedali, že dôverujete. Takže aký je váš manévrovací e, priestor, prosím? Um, Ďakujeme, Natalie. A za Goe Barbara Spinelli na hrade pani Ernst. Alebo napr zelený Neviem, čo sa mi dnes stalo, ale len pre záznam. Judith je koordinátorkou za zelených. Takže Judith a prvá podpredsednička a koordinátorka. Ďakujem. Pán predseda, keď tak počúvam komisára Avarom Polosa, tak by som si mal zapisovať, koľkokrát povedal, že ukončíme trialog ešte pred parlamentnými voľbami. A nie som si istá, či sa nám podarí vám pomôcť. Ja neviem, či by sme to mali chcieť, lebo mnohé spisy nemajú časový sklz kvôli nám, ale kvôli rade. A keď komisia hovorí, že je rada, že tu vidie nejaké predbežné dohody za bulharského predsedníctva a že dúfa, že rakúske predsedníctvo tam len dodatočne ešte niečo zmení, tak si myslím, že sa správne nechápeme. Hovorili ste pozitívne o kolegyne Makovej, ale ja by som chcela hovoriť pozitívne ešte o pani Björk z GUE našej ďalšej kolegyni, ktorá vyjednala dohodu s radou ohľadom presídlovania. A čo sa týka tých dodatočných zmien, ktoré rada teraz žiada, tak to nie sú žiadne len dodatočné zmeny. Takže podľa mňa buď na nebude žiadna dohoda, alebo bude platná tá dohoda, ktorú sme odsúhlasili za bulharského predsedníctva ešte pred letom. Toto je realita. Myslím si, že je veľmi dôležité rešpektovať jednotnosť jednotlivých právnych aktov, ktoré sa zaoberajú otázkou azylu a migrácie. A pokiaľ rada bude hovoriť o vyloďovacích platformách, tak mňa by zaujímalo, s čím prídu budúci týždeň a či pokročia v otázke tých vyloďovacích platformiem. Ja sa obávam, že príliš zmien nepríde a moja otázka pre komisára. Hovorili ste o právnych cestách, hovorili ste, že sú tu právne spôsoby, ako chrániť tieto, práv, pardon, tieto legálne cesty mali chrániť e, týchto ľudí a taktiež pomôcť nášmu hospodárstvu, ale ja si myslím, že toto nie sú jediné dôvody, prečo by mali tieto legálne cesty fungovať, ale aj preto, aby sa lepšie a férovejšie spolupracovalo s tretimi krajinami, pretože pokiaľ sa zdráhame podpísať oficiálne readmisné dohody, tak to skôr súvisí s tým, že neposkytujeme žiadne legálne spôsoby. Takže prosím, vyjadrite sa bližšie k tým legálnym spôsobom iným, než je presídlovanie. Ďakujeme, Judith. A teraz Barbara Spinelli Zague. Eh, Ďakujem, pán predseda. Ja sa zameriam na migráciu a konkrétne na niektoré body, kde by som si rada vypočula vašu odpoveď, pán komisár. Prvý bod to sú hotspoty. Systém hotspotov od roku 2018 8500 eh, ľudí bolo presunutých z ostrovov sem do hotspotov a situácia v tých hotspotoch nie je o nič lepšia, pretože aj tie sú preplnené. Moja otázka znie, myslíte si, že by sme ten režim hotspotov mali e, zrevidovať? Ja si kladiem otázku, či vôbec stojí za to hovoriť o príčinách, ktoré neexistujú. Modrá karta k modrej karte. My už sme hovorili všetko Pán spravodajca tiež povedal všetko a ja sa pýtam, či by sme nemali jasne kritizovať radu, ktorá v tejto oblasti robí obštrukcie. A tu na vlastne v tejto oblasti sa nikdy nedosiahne žiadny konsenzus, žiadna dohoda. A potom humanitárne víza, to je ďalšia Veď dnes komisia hlasovala za a ja sa pýtam, čo s tým komisia nakoniec urobí. Ďalší bod. To sú politiky uzatvárania prístavov a hraníc, napríklad v Taliansku. A to je veľmi správne e, eh, kritizovan, Ne, ale ja si kladiem otázku, že či to nie je fatálny dôsledok externalizácie. A dôsledkom toho sú, je zlyhanie reformy a dublinských nariadení, pretože opäť je tu e, ten problém, že treba jednomyselný súhlas a je to jednoducho zablokované e, v rade. Zdá sa mi, že v návrhu reformy sa vôbec neposilňuje mandát Search and Rescue a ja si kladiem otázku, kto to bude robiť v Stredozemnom mori, kto bude zachraňovať utečencov, pretože lode e, mimovládnych organizácií sú vám blok kriminalizované. Ďakujeme. Judith hovorila o pani Björk, ktorá je spravodajkyňou v téme presídlovania a v jej mene by som sa chcela pýtať jednu vec. Ona už túto otázku položila v tom zmysle, že kedy ako sa využijú nevyužité peniaze určené na relokáciu Takže mali sme koordinátorov a ďalej je tu ešte 8 kolegov, ktorí by sa chceli vyjadriť, alebo možno aj viac. Možno niekto, kto sa zatiaľ neprihlásil. Vy ste sa, Sofí, neprihlásili, chcete hovoriť. Áno, takže 9 ľudí. A teraz prosím vás odpovede pre koordinátorov stručne a potom zoberieme ostatných kolegov. Máme ešte čas. Ale môžete hovoriť stručne, prosím, nevystrelate všetko muníciu už teraz, lebo ešte tu máme 9 ďalších kolegov. Viete, Claude, ja som v najlepšej forme, keď ma niekto vyzve a preto sa vyjadrím k tomu, čo tu zaznelo teraz. Povedali ste, alebo niekto tu povedal, že po štyroch rokoch spoločného úsilia, spoločného, sme všetci unavení. Ale sme taktiež plní energie a odhodlaní a chceme si splniť svoje záväzky a ciele. Čaká nás ešte 8 mesiacov, ako som povedal na úvod. Ja sa spolíham na našu spoluprácu, lebo to, čo sme v EÚ dosiahli, je vďaka tejto spolupráci. Pokiaľ rada, nebola schopná, pokiaľ by rada bola schopná držať krok s parlamentom, tak by situácia v Európe bola oveľa lepšia. Ale sedíme tu, aby sme oprašili ducha našej spolupráce a hovorili o našich cieľoch. A preto som pozitívny. A verím, že sa nám naše stratégie podarí dokončiť. Claude, ja som veľmi rád, že som tu na takomto špecifickom zasadaní. Samozrejme, aktualizujem budúcu správu, až budeme dispozícii aktuálne informácie. Hovorili ste o vzájomnosti vízového styku z USA. Toto nie je ľahká otázka. My sme na tom už pracovali stupňovali sme naše úsilie, vyvíjali tlak. Chceme pomôcť tým piatim členským štátom, čo sa týka napríklad požiadaviek, vízových požiadaviek zo strany USA, napríklad tým, ktoré súvisia s bezpečnosťou, tak ako je to stanovené v legislatíve USA. Pracujeme na postupe, ktorý sa orientuje na výsledky tak aby tieto členské štáty mohli byť súčasťou bezvízového styku. USA taktiež sa zaviazali prijať do tohto programu tých zvyšných 5 členských štátov hneď po tom, čo splnia požiadavky, ktoré sú stanovené v americkej legislatíve. Je treba uznať, že politická klíma vo Washingtone, ktorá sa orientuje predovšetkým na bezpečnosť, nie je príliš konštruktívna, čo sa týka nejakého krátkodobého postupu, avšak, pardon, pokroku, ale je treba, ako som povedal, bojovať za plne bezvízový styk. Mechanizmus, ktorý má dispozícii, berie, ukladá komisii povinnosť brať do úvahy všetky aspekty našich zahraničných stykov. My sme inštitúcia, ktorá sa riadí zákonmi, ale zároveň máme určitú zodpovednosť. Musíme brať do úvahy aj možno negatívne dôsledky. Naše stanovisko je naďalej také, že by sme bez váhania schválili delegovaný akt, pokiaľ by to viedlo k nejakému pokroku. Avšak jeho schválenie by paradoxne situáciu zhoršilo. Výsledky, ktoré sme dosiahli v rámci vzťahu s Kanadou a ďalšími krajinami, nám ukázali, že hmatateľný pokrok na ceste k plne bezvizomému styku sú dosiahnuteľné, pokiaľ budeme neustále všetci pracovať v diplomatickom kontexte a trpezlivom. Naša stratégia je taká, že sa orientujeme na výsledky a chceme zapojiť zvyšných 5 členských štátov do bezvizového eh, styku. Ako ste povedali, ja taktiež mám podobné obavy. Diskutu, budeme to diskutovať, až budeme vydávať našu budúcu správu, čo sa týka otázky kvalifikovanej väčšiny v súvislosti s azylovým balíčkom. Ja som si prečítal list, ktorý ste zaslali predsedovi Junckerovi a na to sa ešte budeme musieť pozrieť, ako ste si už asi domysleli. Frank, Claude, 4 mesiace už žiadam dohodu ohľadom azylovej reformy v súvislosti s Dublinom, o tom viete. Diskusie naďalej pokračujú, my robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme dosiahli čo najrychlejší pokrok. Taktiež tento týždeň v Luxemburgu bude zasadať Rada pre vnútro a spravodlivosť a dúfam, že pokročíme taktiež na stretnutí našich lídrov budúci týždeň. Rakúske predsedníctvo sa taktiež veľmi snaží tejto, k tejto téme. Čo sa týka modrej karty, pokiaľ všetky strany prejavia dostatočnú politickú vôľu, myslím si, že bude možné znovu nadviazať rokovania a dosiahnuť ambicioznú dohodu s výraznou pridanou európskou hodnotou. Máme jedného z najskúsenejších spravodajcov, ktorým je teda Claude a máme skvelých temi spravodajcov. Ako by to, sa to mohlo nepodariť? Vyzývame radu, aby znovu prehodnotila svoje stanovisko, tak aby EÚ sa mohla stať miestom, kde máme celoeurópsku atraktívnu schému, ktorá pritiahne mimo európskych pracovníkov, ktorých potrebujeme a toto prispieje k rastu našeho hospodárstva a taktiež našej konkurencieschopnosti. A čo sa týka štrukturálnych stratégií v oblasti zručnosti Máme tu určité konkrétne profesie, potrebujeme konkrétne dohody a náš návrh poskytuje členským štátom dostatočnú flexibilitu sa plne prispôsobiť potrebám svojich pracovných trhov Zatiaľ, čo vytvoríme plne funkčnú európsku schému pri pritiahnutie zahraničných pracovníkov, samozrejme členské štáty budú mať naďalej plnú si rozhodnúť, koľkých vysoko kvalifikovaných pracovníkov príjmu. A ja túto tému taktiež nadnesiem v piatok na zasadaní Rady pre vnútro spravodlivosť. Pani Zipl, ja zopakujem to, čo už som povedal na verejnosti, ale aj tu. My nepodporujeme to, aby boli znovu nastolené kontroly na vnútorných hraniciach, pretože toto predstavuje pre Európu krok späť. Toto je môj osobný názor. Naďalej budeme pracovať so štátmi Schengenu, tak aby sme mohli postupne odstrániť kontroly na vnútorných hraniciach a nahradiť ich alternatívnymi opatreniami, ako napríklad policajné kontroly v pohraničných regiónoch a cezhraničná spolupráca. Toto už sme odporúčili v oktobri 2017. Sme v úzkom kontakte so šiestimi šengenskými štátmi, ktoré momentálne vykonávajú dočasné kontroly a našim cieľom je naďalej rovnako ako predtým vrátiť sa k plne fungujúcej šengenskej oblasti a to čo najskôr. A už som zdôraznil, že zmeny, ktoré navrhujeme, nemajú meniť súčasné právne praktiky. Náš návrh prinášal vyvážený prístup a čím dlhšie to bude trvať, než sa prispôsobíme právnym požiadavkám členských štátov, tak tým dlhšie bude pretrvávať hrozba. Čo sa týka vnútorných kontrol, tak tie musia zostať výnimočnou, výnimočným opatrením poslednej inštancie, pretože majú dopad na voľný pohyb v Schengene a tento dopad mal byť čo najmenší. Dodatočné zábezpeky musia zaručiť, že členské štáty budú pravidelne vyhodnocovať potrebu akýchkoľvek dočasných kontrol a že sa bude spolupracovať medzi jednotlivými členskými štátmi a že sa nebudú zavádzať žiadne neopodstatnené opatrenia. Tých navrhovaných 10 tisíc európskych pohraničníkov, tak momentálne ich počet je viac než 7 tisíc. K tomu máme tisíc 500 pohraničníkov, ktorí sú menovaní členskými štátmi v rámci skupiny rýchle reakcie. A taktiež tam máme expertov, taktiež potreby narastajú v tejto oblasti. No a agentúra nie len potrebuje podporu na našich hraniciach, ale potrebujeme aj posilniť jej úlohu pri navracaní a taktiež v tretich krajinách, takže treba na tom pracovať situácia v Moreji. Myslím, že toto je región, ktorý je veľmi citlivý. My už sme opakovane upozornili grecké orgány na komplikovanú situáciu na mori a požiadali sme ich, aby ju riešili a vždy sme dali k dispozícii a príslušné európske fondy, aby sa mohli riešiť príslušné výzvy. Takisto treba zabezpečiť prostriedky na riešenie týchto problémov. My sa snažíme o zlepšenie situácie a podmienok. Ja som tam bol pred 14 dňami a diskutoval som o tom s gréckými predstaviteľmi úradov, stretol som sa s ministerským predsedom, aj s rezortnými ministrami a konečne sme sa dohodli na tom, že je potrebné vystupňovať úsilie o nápravu situácie, pretože tak, ako to teraz vyzerá, je to naozaj na hambu všetkým. Robíme všetko preto, aby sme úsilie greckých úradov podporili, e, ich celkovej zodpovednosti za riadenie týchto finančných tokov. Vy ste hovorili o hotspotoch. My ich potrebujeme alebo nepotrebujeme. Viete si predstaviť, čo by, ako, a, čo by nastalo, keby sme mali od samého začiatku hotspoty? Určite e, by bola tá situácia lepšie zvládaná. A často ľudia nevedia, ako tie hotspoty majú vyzerať. My tu máme agentúry Eurojust, Europol a tak ďalej a oni všetci by tam mali byť zastúpení. Toto je práve ich úloha. Hotspoty to je niečo, čo môže situáciu len a len zlepšiť. 95% ľudí, ktorí teraz nelegálne prichádzajú do Európy na lodiach, sú registrovaní a od odtlačky prstov. A o tom by sme mohli hovoriť, pán predseda, ešte dlhý čas. A ja tu nechcem ten čas e, zbytočne naťahovať, veď máme ešte veľa ďalších otázok. Takže kolegovia, hovorí pán predseda, myslím si, že by sme sa mohli pánovi komisárovi poďakovať on hovoril o veľmi e, veľa a o mnohých závažných témach. A skúsme teda pokračovať. Nech sa páči, pán Koelho, prosím vás, snažte sa rešpektovať dvojminútový rečnícky čas. Ďakujem, pán predseda, budem veľmi stručný. Ja chcem e, privítať e, vyhlásenie komisie, aj globálne kontakty. Ja viem, že niektoré e, grécké úrady si neželajú, aby boli zapojené do tohto úsilia, ale vy máte určite našu podporu a my sa budeme snažiť. Pokiaľ ide o azylovú agentúru, tak ako som už povedal dnes do poludnia, ja neviem, aké sú úmysly tejto komisie, pretože už od júla apríla minulého roku máme na stole návrh, ale rada vôbec neurobila ani krok vpred. Takže čo vy chcete dosiahnuť týmto novým návrhom? Čo iné ako to, že sa to všetko ešte oneskorí? Pokiaľ ide o informačné systémy, tak my tu máme naozaj zdvojenie duplicitu tých informačných systémov a ja si myslím, že ten e, šengenský je vhodný. Ja by som si však želal taký výkonnejší systém, ktorý by lepšie plnil svoje ciele. Dnes som si v novinách prečítal, že komisia žiada o mandát. E, čo chcete? E, chcete lepšiu technickú oblasť pre občanov, alebo chcete len E, prihrievať svoju vlastnú polievočku a presadzovať svoje vlastné záujmy. My potrebujeme zabezpečiť, aby ten nový systém bol lepší, aby Schengen lepšie fungoval a aby sa posilnila bezpečnosť našich občanov. Súhlasíme spolu navzájom, hovorí pán predseda. Áno, ďakujem. Prosím vás, rešpektujte všetci dvojminútový rečnícky čas, nech sa páči. Ďalšia rečníčka. Ďakujem, vítajte opäť. E, pán Avramopoulos, vážený pán komisár, ja musím povedať, že to nebolo ľahké počas tohto obdobia vášho mandátu, najmä pokiaľ ide o otázky, ktoré sa e, týkajú migračných tokov. My vieme, že migranti prichádzajú do Európskej únie nielen v poslednom čase, ale že je to skôr v dôsledku tlaku Turecka my platíme obrovské sumy Turecku za to, aby blokovalo aktivity Utečencova nie je samé. My sme si všimli, že prevádzači používajú nové trasy, ako napríklad cez Lib- Líbiu do Talianska. A takisto vidíme aj prácu, ktorá sa vykonáva eh, v Líbii, aby sme pomohli pobrežnej a pohraničnej stráži e, kontrolovať týchto utečencov. Treba si uvedomiť, že je veľké množstvo migrantov zo Severnej Afriky do Španielska. A španielská vláda reaguje a pán Avramopoulos, čo urobíme? Čakáme na reformu dublinského nariadenia a na európske návrhy povinných kvót, ktoré budú nútiť členské štáty, aby prijímali utečencov. Čakáme, čo sa stane, veď my máme ešte viac migrantov. Tento rok sa ich počet opäť zvýšil a je potrebné, aby sme sa my medzi sebou dohodli, je potrebné, aby sme skoncovali s týmto prevádzačstvom cez Stredozemné more, lebo to je skutočne E, veľmi smrtonosná cesta, smrtonosná trasa a takisto e, napríklad pokiaľ ide o migrantov, ktorí požiadajú o azyl v tretej krajine, nakoniec bolo by dobré, keby tie hotspoty boli v tretich krajinách a to by zabránilo prevádzačom zarábať peniaze a zastavili by sme ilegálne migračné toky a pomáhali by, pomáhali by sme tým ľuďom, ktorí pomoc naozaj potrebujú. Ďakujem. Peter Niedermuller, nech sa páči. Ja ešte raz pripomínam časový e, limit dve minúty. Ďakujem, pán komisár, že ste medzi nás prišli. Ja si myslím, že my všetci súhlasíme s tým, že budeme hovoriť o spoločnej Európe a o spoločnom systéme, takže tu najväčším problémom je rada. Niektoré členské štáty naozaj si neželajú, žiadne európske riešenia a naopak sledujú svoje vlastné politické a egoistické záujmy. Ja si myslím, že komisia a parlament majú celkom jasnú stratégiu. Vy ste to veľmi dobre popísali eh, vo svojom eh, New Yorkskom prejave, čiže jediným problémom tu je teraz implementácia. Ja musím teraz povedať, že tu máme počet žiadostí o azyl, ktorý narastá a zároveň tu dochádza k rozsiahlej politickej manipulácii. Ja sa nazdávam, že tá spoločná agentúra je naozaj zásadnou vecou a rád by som ešte videl ďalšie kroky. Ale musím ešte spomenúť ďalšie dva problémy. Poprvé, hovoríme o riadení hraníc a podobne, ale nikdy nehovoríme o tom, že sociálna integrácia je tiež veľmi dôležitá. Samozrejme, že to je všetko záležitosť členskej krajiny, ale myslím si, že by sme mali mať spoločný európsky model sociálnej integrácie a táto sociálna integrácia by mala mať oveľa väčšiu finančnú podporu, ako má dnes. No a samozrejme, že pokiaľ ide o návrat, tak politici by si mali uvedomiť svoju zodpovednosť No a v tejto súvislosti by sme mali hovoriť o reintegrácii utečencov v krajine pôvodu. Čiže skutočne by sme mali tento reintegračný proces podporovať. Ďakujem. Áno, pán predseda, pán komisár. Ja chcem povedať, že ja zdieľam to, čo povedal náš predseda. Claude Moraes o trpezlivosti Európskeho parlamentu. By ste prejavili veľký entuziasmus, ale bohužiaľ rada nie je práve tým najlepším partnerom, práve naopak. Mm, my môžeme diskutovať tieto akcie, ktoré sa budú aplikovať po Európskom samite z júna, ale treba si uvedomiť, že e, na samite sa ukázali len nezhody a Mm, ďalej tu máme ešte humanitárnu krízu, politickú krízu. A keďže ste sa zúčastnili lionských stretnutí a stretli ste sa s ministrami, pretože e, minister vnútra teraz podal dimisiu. Čo si myslíte o tejto blokáde? Nazdávate sa, že vytvorenie spoločnej misie medzi E, Španiel, medzi Talianskom a Francúzskom v Nigérii umožní trošku upokojiť hlboké rozdiely a rozpory v prístupe k migrantom a myslíte si, že aký spôsob, aký rozvoj by bol dôveryhodný, pokiaľ ide o e, dublinské nariadenie a aký je, aký je váš postoj k prítomnosti lodí v stredozemnom mori a, nedostat, a vlastne nedostatok vôle u, dovolíte akváriusu zakotviť. Ďakujem, Silvia, pán Koster. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Ja by som sa chcel zamerať na ľudské katastrofy v oblasti Stredozemného mora. Počet úmrtí v Stredozemnom mori je vyšší ako e, predtým a je tam najmä, sú tam najmä zablokované prístavy italianskou vládou pán Salvini. Minister vnútra nie len, že zabránil záchranným lodiam vstúpiť do prístavov, ale aj iným lodiam. Tie vlastne iba vyložili utečencov v talianskom prístave. Takže e, on je z extrémistickej strany, Liga Severu a od tých čias počet úmrtí narastol asi 3 až 8 úmrtí, na počet 3 až 8 úmrtí za deň. A čo robíte vy? Čo robí komisia preto, aby zabezpečila, aby talianská vláda plnila svoju povinnosť a znovu otvorila prístavy? A ďalej, v súčasnosti tri základné lo- záchranné lode rozličných záchranných organizácií boli zadržané na Malte a to bez akýchkoľvek zákonných základov. Najmä dobrovoľní pracovníci sú na nich a bráni sa im, aby zachraňovali utečencov. Pán Avramopoulos, čo vy robíte preto, aby ste zabezpečili, aby tieto lode mohli pristávať v, ústy, v istých bezpečných zónach, aby sa táto situácia vyriešila? rokujete s malckými orgánmi, aby ste zabezpečili e, a zistili, aký je právny základ pre zadržiavanie týchto lodí. Záchranárske organizácie sú kriminalizované a sankcionované, ale na druhej strane veľmi dobre viete, že Európsky parlament menoval záchrannú organizáciu, ktorá je kandidátom na Sacharovovú cenu. Takže čo v tomto robíte? Ďakujem. Ďakujem ďalší rečník. Bez mikrofónu hovorí rečník. Μεγάλα ποσά για την υποδοχή προσφύγων και μεταναστών στις διάφορες δομές φιλοξενίας. Takže aby sme podporovali migrantov a utečencov, mm, na rôznych miestach, kde pristanú. A toto spravuje väčšinou národná vláda alebo mimovládne organizácie. Ale situácia v týchto zachytných zariadeniach nie je veľmi dobrá. Spomenuli ste práve zariadenie a viete, aká je tam situácia, že nie je veľmi dobrá a boli tu aj obvinenia verejnosti zo zneužívania európskych fondov. Nebolo by lepšie, aby namiesto E, zabezpečovania externých dodavateľov týchto služieb, aby priamo EASO alebo komisia prevzala vedenie a riadenie týchto zariadení. Takže by sme mali mm, priamejšiu kontrolu ako európske inštitúcie e, nad tým, ako sa spravujú tieto fondy. Ďakujem. Pán Vojt, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Takže mne tu vyvstávajú tri záležitosti. Pán komisár, hovorili ste o navrácaní neregulárnych migrantov. Môžete nám povedať presné číslo, koľko neregulárnych migrantov je v Európe podľa, podľa vás a čo si myslíte do konca legislatívneho obdobia, koľko ich môžeme odviesť alebo navrátiť. To je samozrejme perspektíva, je tu otáznik, ale mali by sme vedieť, čo chceme. Po druhé, ma prekvapilo, že ste znovu chceli obširne hovoriť o téme modrej karty a o tom, že treba prilákať vysoko kvalifikovaných migrantov do Európy. To znamená, že chcete robiť takú politiku, že sa budú privážať personálne zdroje z krajín, ktoré potrebujú pomoc. Tým pádom tých ľudí odtiaľ odvezieme. No a po tretie, čo sa robí v rámci fondu s Afrikou. Chceme týmto krajinám v Afrike dať dobrú budúcnosť, ale samozrejme, pokiaľ odtiaľ odveziete vysoko kvalifikovaných ľudí, ktorých tam oni potrebujú, odveziete ich do našich krajín EÚ. No a moja posledná otázka. Hovorilo sa o migrantoch v Turecku, hovorilo sa tam už dnes. Ja som bol na jar v Alepe a tam mi aj starosta, aj guvernátor predložili čísla, ktoré hovoria, že len do konca roka 2017 z Turecka do Alepa odišlo 760 eh, tisíc e, utečencov a medzi tým to je sú to možno 2 milióny. Takže to číslo 3,5 miliónu utečencov v Turecku sa tým pádom o dve tretiny znížilo. Mysleli ste na to, keď rokujete s Tureckom, že teraz e, táto pomoc by sa mala o dve tretiny znížiť? Ďakujem. Pán López Aguilar, ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár Avramopoulos, ďakujeme vám za snahu o štrukturovaný dialog s výborom LIBE. Vypočuli ste si našich koordinátorov e, z dobrého dôvodu. Nás zastupujú všetky politické skupiny e, v tomto parlamente. Takže hoci sa snaží podstate sa, pokúsim sa to povedať inak. Vy ste povedali, že nemáme čas, blíži sa koniec eh, volebného obdobia tohto Európskeho parlamentu. Áno, my pociťujeme, že sa to blíži. My sme tí, ktorí uh, uh, sú v predvojobnej kampani. My sme tí, ktorí zodpovedáme sa voličom. A my chceme na záver nášho volebného obdobia mať konkrétne výsledky, pozitívne výsledky. Uh, v podstate akúsi bilanciu. Aby som vás poprosil, majúc na pamäti všetky tie spisy, ktoré ste predstavili, e, všetky meškajú, alebo teda súvisia navzájom a my všetci musíme nájsť rovnováhu. Takže poprosím vás, spravte všetko, čo je v vašich silách, aby ste našli tú správnu rovnováhu, pretože sú určité spisy, ktoré súvisia s bezpečnosťou, iné súvisia s migráciou, iné súvisia s azylovým balíkom, vrátanie dublinského nariadenia. Musíte uh, venovať všetok čas, ktorý máte pre všetkým v trialogoch, ktoré nás čakajú, na to, aby tento Európsky parlament priniesol konkrétne výsledky. Ja som spravodajcom, viete to veľmi dobre, pre vízový kódex a pre iné správu o humanitárnych vízach a zraniteľ, ochrane zraniteľných migrantov. Vyzývam vás, spravte všetko, čo je v vašich silách počas trialogu pre vízový kódex, tak aby sme našli tú správnu rovnovahu tak to spravíte vy. Ja si myslím, že my tu všetci by sme mali spolupracovať, tak aby toto volebné obdobie Európskeho parlamentu sme mohli predstaviť našim voličom, pretože my sme tí, ktorí sa zodpovedáme voličom. V máji 2019 sa im budeme zodpovedať. Ďakujem pekne, Sofie Intervel. Ďakujem pekne, pán predseda, len stručne. Takže poviem len toľko, že plne súhlasím s vami a s vašou snahou v oblasti azylovej migračnej politiky. Tým chvála končí. Čo sa týka reciprocity víz, počúvam vás, že hovoríte, viem, čo je v zákone, ale nebudeme uplatňovať, lebo to má negatívne dôsledky. No dobre, budem to mať na pamäti ako občan najbližšie, keď poruším zákon. Uh, ponáhľať sa a schváliť e, množstvo legislatívy. To je super samo o sebe, ale nesúvisí to s koncom mandátu. My sme boli dotlačení do toho, aby sme rýchlo odhlasovali uchovávanie údajov e, a ďalšie spisy E, schválime legislatívu, ktorá nie je správna a po druhej strane, na druhej strane členské štáty ju nerealizujú, pretože PNR je patetické napríklad. Takže prečo teraz komisia tvrdí, že sa máme ponáhľať? Čo keby sme tak trošku sa poponáhľali s implementáciou smernice o ochrane údajov? To už dávno malo byť schválené členským štátom, teda implementované členským štátom, to je jedno. Uh, čo keby sme súrnejšie riešili zavedenie mechanizmu právneho štátu? Pred dvoma rokmi sme to odhlasovali a komisia doteraz tým nič nespravila. Takže, a mohla by som pokračovať, ten zoznam je veľmi dlhý. Ide o to, že všetko so všetkým súvisí. Členské štáty sa absolútne neponáhľajú, aby schválili azylový balík, pretože vedia, že my schválime všetko, čo oni chcú a všetko, čo my chceme, jednoducho to nám nedajú sme e, hlúpi a nemáme chrbtovú kosť, to by nemal byť argument, ktorý by sa používal. Komisia to vie takisto. Uh, súhlasím s mnohou kritikou, ktorá tu zaznela. Mám jednu špecifickú otázku. Mladá žena Ludmila Kozlovská z Ukrajiny, ktorá sa vydala za Poliaka, nemohla vstúpiť na šengenský priestor. Môž, ven, po, venujte mi pozornosť. E, nepríde môj čas. Môžem položiť svoju otázku? Môžem mu dokončiť? Dobre, ďakujem. Takže, nedovolili jej vstúpiť do šengenského priestoru E, doteraz polská vláda tvrdí, áno, áno, je v šengenskom informačnom systéme, pretože jej, ona jej manžel sú v podstate je to kritická téma pre našu vládu. Vy odmietate vyšetrovať to a zasiahnuť, pretože vy hovoríte, dobre, my riešime iba systém, takže čo ostáva obyčajným občanom? Majú sa obratiť na Luxemburg a 5 rokov za vlastné náklady sa súdiť? Vy máte chrániť záujmy európskych občanov. Dobre, ďakujem. Tereza, chceš ešte vystúpiť, pretože, ale minútku len, lebo máme málo času. Takže poprosím veľmi rýchlo. Ja sa pokúsim zmestiť do minúty. Neviem prečo uh, také rozdielne zaobchádzanie, ale dobre. Ďakujem pekne, pán komisár. Budem hovoriť svojim rodným jazykom. Chcela som vám povedať, že v mojom regióne pondelok a sobotu a nedelu. Za tri dni prišlo 2000 migrantov. Alcaceras e, prichádzajú cez Gibraltarský prieplav a je to totálna katastrofa. Je tam veľa malotých bez prievodu v Andalúzii, nie sú pre nich žiadne zariadenia, nie sme na to pripravení a chcela by som vedieť, pretože minulý týždeň som bola v Taliansku, v Katánsku. Iba 7% prišla v Španielsku a v stredo, stredozemnom mori prichádza e, ze stredozemné more o 50 viac, ako prichádzalo v minulosti. Ja by som sa vás chcela spýtať na váš názor ohľadne regionalizácie fondov, tak aby ich dostávali regióny, aby Andalúzia mohla dostať tieto peniaze, aby mohla pomôcť mladistvým, maloletým a imigrantom. Ďakujem. Okay, Petko, Prepačte, už nemám čas, ale poprosím e, komisára, aby trošku počkal, pretože neviem, 10-11 otázok na vás vypálime a potom vám dáme pár minút na odpoveď. Takže zoberte si času, koľko treba, aby ste odpovedali na otázky a požiadame potom ďalšieho komisára, aby chvíľku počkal, až kým vy neskončíte. Ďakujem pekne. Ďakujem, Klod. Ja začnem teda. Mm Nechcem tu na nič zabudnúť, sa snažím zodpovedať na všetky otázky. Môžem povedať, že väčšina z nich sú veľmi užitočné aj pre mňa. Takže, čo sa týka spolupráce s tretími štátmi, No, e, je dobre vedieť, že naša spolupráca s tretími štátmi stavia v, na plnom rešpektovaní základných práv a na rovnakom zaobchádzaní. To rovnakom s stretol som mm, kompetentných ministrov aj vedení tejto krajiny za posledné roky často a väčšinou sa nám podarilo e, pracovať v pozitívnej klíme. Pred pár dňami v Lione som sa opäť stretol s ministrom vnútra Maroka a čo skoro navštívim krajinu. Chcem vám niečo povedať. Pred troma rokmi tá klíma vzťahov medzi nami a tretími štátmi vôbec nebola dobrá. E, Zlepšilo sa to a stále viac štátov v regióne e, s nami spolupracuje. E, no mám zo pár veľmi dobrých príkladov, napríklad Niger a ďalšie krajiny. E, súhlasím s pani poslankyňou, ktorá sa vyjadrila, som parlament nikdy nekritizoval, práve naopak a zámerne on zámerne, ale pretože je to správne. Ja chválim parlament za to, že prispel k riešeniu víziev a nerobím to na rade. Som na zasadnutí rady a niekedy som veľmi tvrdý e, v reakcii na niektorú, niektoré vlády. Viete, že od začiatku sme sa snažili riadiť migráciu a veľký problém sme mali tam. A ten problém je za posledný rok ešte akutnejší, ale komisia vedie a určite nie sme tam, kde sme boli pred troma rokmi a to vďaka našej spolupráce. Azylový balík, komisia vás podporila. A vy to viete. Ale tak ako vy, a ja chcem riešenia a nie len e, polutovania hodné oznámenia. E, rakúske predsedníctvo obmedziť zmeny a nájsť kompromisy. Zatiaľ spolupracujeme veľmi konštruktívne. E, ďalšie zákonné cesty, e, snahy presídlenia členských štátov e, trojnásobne vzrástli za posledné tri roky z 8 tisíc roku 2015 na 24 tisíc roku 2017. Členské štáty v tomto prípade veľmi rýchlo zareagovali na odporúčania komisie v septembri 2015 a poskytli ďalších 50 tisíc miest na presídlenie do konca roku 2018. Áno, do konca decembra. V podstate už e, sa zaviazali vytvoriť viac, ako bolo v odporúčaniach. Claude, otázka pani Bjorn. Po našej výmene názorov. Teraz pripravujeme samostatný návrh. Je nutné neprepásť tie finančné prostriedky, ktoré máme. Spravíme z našej strany všetko, čo je možné a opäť by musieť požiadať parlament, aby rýchlo na tom pracoval, aby do konca roka to schválil. Ale pani Bjorn vie, že už teraz a spolieham sa na jej podporu. E, pán Kalas, globálny kompakt, alebo globálne kompakty. Ja si uvedomujem, že polské a rakúske orgány reagovali. V tejto fáze, pokiaľ viem, nebolo prijaté žiadne rozhodnutie ešte. A takisto využijem príležitosť e, Rady ministrov a vnútra koncom tohto týždňa, aby som s nimi diskutoval všeobecnejšie a to je niečo, čo som povedal aj na voľnom zhromaždení OSN. Stanovisko komisie je jasné. Migrácia je globálnou výzvou, ktorá si vyžaduje globálne riešenia a globálnu zodpovednosť a zdieľanie tejto zodpovednosti. Azylová agentúra. Nechceme odkladať na neskôr rozhodnutie. Chceme, aby agentúra mohla v plnom rozsahu podporovať členské štáty vždy, kedykoľvek a kdekoľvek. Vizový informačný systém. Viem, že robíte, čo je o vašich silách. Moji pracovníci sú vám k dispozícii, ak by pomohli objasniť všetky prvky návrhu. Správame, e, čo môžeme tak ako sme to spravili so systémom SIS. Eh, na tábory pre utečencov v tretich štátoch. Táto myšlienka, navratilcov, pádov v tretich štátoch, táto myšlienka sa stále vracia, objavuje sa znova a znova v médiách, ale som to vtipoval jednoznačne. My nebudeme diskutovať o tejto myšlienke so žiadnym tretím štátom a ani nemáme, doteraz sme tak nerobili, ani tak nemáme v úmysle robiť. Sú jasné EU pravidlá o azile a návratoch, ktoré platia vo všetkých členských štátoch a všetky EU postupy musia byť v súlade s týmito pravidlami. Peter, vy ste spomenuli niečo veľmi politické. Áno, aj migrácia, aj bezpečnosť. To sú témy, ktoré sa dajú využiť rôznymi spôsobmi. Je to naša spoločná politická zodpovednosť, aby sme prijali opatrenia, ktoré budú mať konkrétne dopady v teréne. Občania uvidia výsledky našej spoločnej práce. Všetko, čo sa nám podarí dosiahnuť, bude mať dopad, dokonca by som povedal, zadefinuje politickú atmosféru pred dôležitými blížiacimi sa parlamentnými voľbami. K téme integrácia. Určite musíme zvýšiť naše kolektívne snaženie. Čím viac podporujeme členské štáty na operatívnej úrovni cez náš akčný plán pre integráciu, aj finančne, e, aby sme mohli zvýšiť rozpočet e, v rámci výročného finančného rámca na tieto účely. Čo sa týka témy Aquarius, ja som rád, že sa našlo riešenie, ale asi sa shodneme, že nemôžeme mať ad hoc riešenia. Potrebujeme trvalé, udržateľné riešenia. Komisia nie je zodpovedná ani kompetentná na to, aby rozhodla o tom, kde lode môžu vyloďovať. Ale viete, že sme sa vyjadrili veľmi jednoznačne pri riešení tohto problému v nedávnej minulosti. Tak ako to rozhodla Júnová Európska rada, Komisia vydala neoficiálne dokumenty 24. júla e, k téme pôvodných e, vyloďovacích platformiem a kontrolných centier, kde sa jasne zadefinovali hlavné ciele, ktorým je poskytovanie rýchle a bezpečného vylodenia na oboch stranách Strozemného mora v súlade s medzinárodným právom a zodpovedný proces po vylodení a princípy, ktoré je potrebné zohľadniť pri rozvoji ďalšom budovaní týchto konceptov. Prebiehajú práce v úzkej spolupráci s členskými štátmi, agentúrami a medzinárodnými organizáciami pre migráciu IOM a UNHCR, aby sme rozpracovali definície týchto koncepcií. Chcel by som vás teraz poprosiť, aby ste e, si nasadili slúchadlá, pretože E, budem odpovedať na ďalšiu otázku rodným jazykom, našim spoločným rodným jazykom. Takže samozrejme si uvedomujeme, že sú pravidlá. Členské štáty majú výlučnú zodpovednosť a príslušnosť pre uplatňovanie politík, ktoré rozhodneme. To je základný princíp a platí pre všetky vzťahy medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami. Nemôžeme zastúpiť, nahradiť členské štáty. Avšak určite ste videli, že vždy, keď bola nejaká núdzová situácia, nejaké súrne potreby, tak sme problémy v praxi riešili. Využili sme rôzne zdroje EÚ financovania, tak aby sme dokázali vysporiadať sa o situáciou. Hovorím o priamom financovaní medzinárodných organizácií, ktoré pôsobia v Grécku. Čo sa týka financovania Grécka, ako ste spomenuli, viete, že od začiatku Európska komisia vyčlenila významnú finančnú pomoc Grécku, vrátanie núdzovej finančnej pomoci. A samozrejme, to malo pomôcť uh, pri zvládaní migračných tokov. Mimochodom, dnes sme dali Grécku ďalších 24,1 milión eur do Medzinárodnej organizácie pre migráciu pre použitie v Grécku. Konkrétnejšie tieto peniaze išli na zabezpečenie toho, že deti migrantov budú okamžite presunuté do bezpečného prostredia a budú mať prístup k vzdelávaniu. Je tu 1,6 miliardy eur, ktoré má Grécko k dispozícii na to, aby zvládalo celú situáciu migračné toky, ako aj vonkajšie hranice za obdobie až do roku 2020 a teraz prejdem naspäť do angličtiny. Takže čo sa týka návratov, aká je miera návratovosti? No, neuspokojivá. 36,6 nezákonných migrantov sa vráti. To súvisí s neefektívnymi postupmi na národnej úrovni a neefektívnym čerpaním financí na prevenciu útekov migrantov a chýbajúca spolupráca tretich štátov pri readmisii vlastných štátnych príslušníkov. Ja som cestoval naozaj po celom stredozemnom mori. Bol som v Pakistane. Mnohé veci mi ľudia posľubovali, ale potom sa nič neudialo. Takže musíme naďalej spolupracovať a pracovať so všetkými týmito krajinami. Nemôžem predpovedať koľký z nich je ešte potrebné vrátiť. To poviem úprimne, pretože všetko závisí od toho, ako na národrovni štáty uplatňujú um, ustanovenia návratovej smernice. Fernando, sme v tom spolu. Plne s vami súhlasím. My sa postavíme z oči voličom. Všetci tu prítomní bez ohľadu na to, v akej funkcii sme, akú funkciu chceme a ako budeme obhajovať našu Európsku úniu a naše hodnoty. a naše komplexné politiky a to bude súčasťou nášho dedičstva, vášho aj komisie, dedičstva, ktoré po sebe zanecháme. A chcem vám povedať, to tak, ako to cítim. Spravili sme veľa. Situácia nie je taká, ako bola pred troma rokmi. Všetci si spomíname, ako sme začínali, keď sme chceli riešiť tieto veci, ale predsa ešte ostáva pred nami v budúcnosti množstvo práce a samozrejme našou prioritou teraz je dokončiť, dotiahnuť všetky tie spisy. Je našou zodpovednosťou aj komunikovať s občanmi, hovoriť o faktoch a výsledkoch. Sophie, PNR, ja viem, že to je citlivá téma. Poznáme sa po toľkých rokoch. E, poviem, že 19. júla tohto roka komisia sa rozhodla spustiť konanie pre nedodržiavanie postupov proti členským štátom, ktoré neoznámili úplnú transpozíciu k tomuto dňu. Komisia takisto začne hodnotenie úplnosti a konformnosti národných transpozičných opatrení ja som opätovne vyzýval členské štáty, aby rýchlo zrealizovali to, na čom sme sa dohodli. Ja s vami súhlasím, že časové sklzy jednoducho nie sú akceptovateľné. Mechanizmus EU PNR by mal byť plne funkčný čo najskôr. Kolegovia, ak dovolíte, s vašim dovolením, pán predseda, ukončiť túto diskusiu. Chcel by som sa vám ešte raz poďakovať za veľmi konštruktívnu diskusiu. Pokúsil som sa zareagovať na väčšinu vašich otázok. Napriek e, tomu, že čas je vždy obmedzený, dúfam, že budem mať ešte príležitosť opätovne diskutovať a to v blízkej budúcnosti. Toto tematické diskusie už som prijal pozvanie vášho predsedu. Medzi tým neváhajte a skontaktujte sa so mnou vždy, keď potrebujete technickú podporu od mojich kolegov alebo politickú koordináciu, aby sme dosiahli naše spoločné ciele, to znamená dotiahnuť dokonca prioritné spisy. Takisto očakávam tak ako vašu podporu, tak ako som ju zažil za posledné 4 roky, aby sme na radu vysielali jasné odkazy, ale zároveň, aby sme komunikovali o našej práci smerom k európskym občanom. My všetci vieme, že tak ako to bolo od samého začiatku, parlament a komisia spolupracujú, aby sme splnili naše konečné cieľa. Ešte by som sa chcel poďakovať vám všetkým za váš prínos za to, aby sme sa dostali do dnešnej situácie, aby sme mohli povedať, že sme toho spravili veľa, ale aj aby sme dokázali dotiahnuť to, čo sme ešte nestihli, čo je naša spoločná zodpovednosť. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán komisár. Poviem vám jednu vec. Ja som svetkom toho, čo hovoríte v parlamente a občas, aj keď máme rozdielne názory, komisia a parlament. Vidím to sám, tež vidím, že ste tvrdí na radu a môžem úprimne povedať, že naozaj e, e, nie ste na to sám. Máme nabitý program, spolupracovali sme spolu vždy, keď vás žiadame prísť, vždy si nájdete náš čas, ospravedlňujem sa, že táto situácia e, vzhľadom na krátkosť času nám nedala možnosť diskutovať o všetkých spisoch. Je to takmer nemožné, je to nepríjemné aj pre poslancov, za čo sa ospravedlňujem, ale uh, jednoducho, ako sa to nazýva, stratégia mučenia, či ako už ani neviem, tak nejak. Takže ďakujem každému za strpenie a trpezlivosť a naozaj si ceníme vašu účasť. Ďakujem pekne aj kolegom za trpezlivosť a pustíme sa do ďalšej diskusie. E, my máme tu v podstate dneska na bežiacom páse komisárov, takže požiadam teraz ďalšieho komisára, aby prišiel. Ďakujem vám, pozdravte aj vašich spolupracovníkov. Takže kolegovia, ešte raz sa ospravedlňujem za neskorý začiatok ďalšieho bodu programu spravodajcovi aj ostatným. Ospravedlňujem sa aj komisiu, ospravedlňujem sa aj keď prídu. E, túto poslednú diskusiu sme začali neskoro a necelkom efektívne som to zvládol aj ja. Takže naozaj máme 20-minútový, 25-minútový sklos. Ako náhle príde komisia, môžeme začať. So, colleagues, uh, we're starting very late, so no introductions from... Kolegovia, žiadne, žiadny úvod z mojej strany, keďže začíname neskoro. Ďakujem komisárovi, že sem prišiel, aby sme hovorili o spise ohľadom boja proti šíreniu terorizmu. Pani Stevens je spravodajkyňou pre túto tému, takže žiadny úvod z mojej strany. Chcete niečo podať faktickú pripomienku. Nie, vy chcete hovoriť. Ja som dnes veľmi unavený, takže len také varovanie, aby sa veci ešte viac nepokazili. Prosím, nemávajte na mňa už. Takže žiadny úvod z mojej strany. Pokiaľ je komisia pripravená, ospravedlňujem sa, že začíname neskoro, pán komisár. Začneme vašou prezentáciou ohľadom nového spisu boj proti e, šíreniu teroristického obsahu online. Ďakujem za pozvanie. Prepačte, že vás tu dnes otravuje toľko komisárov, ale je to pre nás skvelá príležitosť si vymeniť názory na túto otázku teroristického obsahu na internete. Chcel by som podať pár slov ohľadom posilnené bezpečnosti pred voľbami, pretože mnohí z vás ste o tom hovorili v inom kontexte. Myslím si, že to je relevantné aj v tejto súvislosti vo výbore LIBE. Takže viete, keď už sme tom hovorili, že táto výzva radikalizácie je jadrom našej práce v oblasti bezpečnosti. Prevencia je vždy lepšia, než potom niečo riešiť. Radikalizácia offline, o tej sme už hovorili veľa v rámci našich, našho spoločenstva a taktiež e, s pánom Pulosom budeme zajtra hovoriť o našej novej posilnenej sieti v tejto oblasti. Budeme to hovoriť v Luxemburgu, budeme hovoriť o nových opatreniach na boj proti radikalizácii v našich väzeniach a podobne ale výzva v podobe šírenia teroristického obsahu na internete je tá, že jednotlivci nemusia cestovať ani do Iráku, alebo do Sýrie, alebo do iných ozbrojených konfliktov. V domu, z domu, vo vlastných spoločenstvách môžu byť radikalizovaní, pokiaľ sledujú masovo takýto obsah. A každý jeden teroristický útok v Európe za posledné dva roky mal aspekt súvisiaci s teroristickým obsahom na internete. Niekedy tam bolo nabadanie k tomuto činu, niekedy pokyny alebo glorifikácia takýchto činov. Takže musíme prerušiť tento problematický cyklus a Problém je ten, že je toho obsahu toľko. A je pravda, že máme v Sýrii a v Iraku pevnosť Dajšu a oni odtiaľ už nemôžu vysielať toľko profesionálneho obsahu ako predtým, ale napriek tomu sme tento rok mali odstránených 7000 kusov takých, takéhoto teoretického obsahu od Daesh a možno mm, tu bola ďalší materiál menej profesionálneho charakteru, ktorý vytvorili jednotlivci v Európe a taktiež ho poslali do obehu, napriek tomu, že to nebol taký profesionálny materiál, ale má určitý dopad a týkal sa stoviek platformiem. Europol zaznamenal teroristický obsah na viac než 150 platformách. No a EU, pardon, britské ministerstvo vnútra zadalo štúdiu, kde sa našiel teroristický obsah Daešu na viac než 400 platformách. Máme tu kontext Európsko internetového fóra, ktoré bolo veľkým dobrým nápadom a na jeho základe potom globálne firmy vytvorili globálne internetové fórum a tam sa môžu veľké firmy dozvedieť o tom, čo môžu robiť na dobrovoľnej báze. No a je treba uznať, že mnohé z nich sa veľmi snažia, pretože chápu, že takýto psa môže ohroziť ich reputáciu. No a tieto firmy urobili mnoho podstatných krokov, vrátane rôznych automatizovaných opatrení. Toto nič nemení na tom, že tohto materiálu je skutočne veľa No a pokiaľ ich vymažete tento obsah z veľkých platformiem, tak je presunutý na menšie platformy. No a čo sa týka veľkých a stredne veľkých platformiem, tak som od nich počul, že je pre nich problém riešiť tento typ obsahu, pretože pokiaľ máte platformu, tak môžete mať e, zamestnancov, tým, ktorý na tom bude 24 hodín denne pracovať, môžete uplatňovať účinne svoje pravidlá a všetko kontrolovať, pokiaľ ste veľká platforma. Ale niektoré z týchto platformiem sú malé a tým pádom je toto pre neho veľa väčším problémom. A tieto malé platformy si robia starosti, že pokiaľ budú uplatňovať pravidlá, bez pomoci, tak tým pádom budú vystavení možným právnym problémom. Z rôznych miest k nám prišli žiadosti o posilnenie toho dobrovoľného postupu, ktorý sme zaviedli v rámci globálneho internetového fóra v podobe legislatívy, ktorá by stanovila základný prístup, ktorý je právne jasný a presaditeľný pre všetkých. A toto sa snažíme dosiahnuť v podobe návrhu, ktorý máte teraz pred sebou. My tu chceme vytvoriť tri nové hlavné povinnosti pre členské štáty, ktoré musia zaručiť, že budú mať dispozícii dostatok kapacít zložek presadzovania práva, ktoré sa budú venovať tejto téme. Ďalej rôzne členské štáty, ktoré zažili útoky v uliciach vychádzajúce z takéhoto obsahu na internete, ale mnohé členské štáty ešte v tejto oblasti toho veľa neurobili. A tento obsah samozrejme je mobilný. Predovšetkým, rovnako ako v iných oblastiach, chceme stanoviť pl- jasné povinnosti pre členské štáty v tejto súvislosti. A po druhé, a to je nové, chceme zaviesť povinnosť pre platformy. Rovnako pre všetky. Tak, aby orgány presadzovania práva a súdne orgány, keď identifikujú obsah, ktorý je ilegálny, podľa jasnej definície, ktorá bude vytvorená v EÚ legislatíve, tak aby mali právo vydať príkaz na odstránenie obsahu a potom platforma bude povinná vykonať tento príkaz a odstrániť príslušný obsah v určitej časovej lehote. Taktiež treba väčšiu mieru transparentnosti, ale aj robustným systémom pre stiažnosti a odvolanie. Ja neočakávam, že by teroristické organizácie sa príliš mali na to stiažovať, ale môže sa stať, že ten materiál sa tam niekde nesprávne identifikuje a potrebujeme mať jasné stanove, ustanovenia, aby sme riešili takéto situácie. Čo sa týka malých platformiem, tak tie hovoria, že to by im veľmi pomohlo, pretože by im odňalo povinnosť o tom rozhodovať sami na základe určitých podmienok a možno by sa nerozhodli správne. Takže oni v podstate by len implementovali správne vymožiteľný príkaz. A všetko by to prebiehalo na transparentnej báze. Tretia povinnosť, ktorú chceme zaviesť, je to, že pokiaľ vaša forma, platforma akejkoľvek veľkosti preukázateľne je využívaná na šírenie teroristického obsahu na internete, napríklad zo strany Daesh alebo inou teroristickou organizáciou, tak policajné a súdne orgány členských štátov sa spoja s príslušnou platformou a dohodnú sa na proaktívnych opatreniach, ktoré budú zavedené, ale toto samozrejme by bolo prípad od prípadu špecificky pre tú konkrétnu platformu. Nie je to nejaké, nejaký plošný predpis, je to primeraný prístup ku konkrétnym problémom. Potrebujeme samozrejme mať e, robustný mechanizmus e, napríklad e, možno súdneho odvolania a tak ďalej. Takže keď si to predstavíme, v podstate sa to bude vzťahovať e, na všetkých, prinesie to lepšiu mieru vykonateľnosti a transparentnosti v členských štátoch. Bude to pozitívne aj pre firmy, pretože všetci budú mať povinnosť e, o tom podávať správy, vrátanie teda odstranenia obsahu a budú sa zverejňovať každoročné správy o transparentnosti. Určitým spôsobom to taktiež poskytne vyššiu mieru istoty všetkým zúčastneným stranám. My očakávame, že veľká väčšina platformiem bude s nami spolupracovať, ale musíme taktiež stanoviť pre opačný prípad aj sankcie. A tieto sankcie musia byť jasne definované a v najhoršom prípade absolútneho odmietnutia riadiť sa pravidlami potenciálne viesť eh, k sankcií v podobe 45 5 eh, globálneho obratu. A toto nie je nejaký mechanizmus, na ktorom chceme zarábať. Určite sa zhodneme na tom, že tieto sankcie musia byť eh, odstupňované, postupné, tak aby možno boli motivujúce pre spoluprácu a prípadne teda potom penalizujúce a rozhodne neplánujeme nejaké mnohé prípady postupu pri porušení. Bude to naozaj len v prípade systematického odmietnutia spolupráce s príslušnými orgánmi. Pokiaľ by ale existoval takýto prípad, takáto platforma, ktorá systematicky sa nezúčastňujú na tomto systéme, tak je treba si vyhradiť možnosť zaviesť určité sankcie vzhľadom na tú hrozbu. Takže mne je ľúto, že s týmto návrhom prichádzame dosť neskoro, ale chceli sme, aby ten návrh bol presný, jasný a primeraný celkovému problému. A teraz budeme spolupracovať s vašim výborom, s pani Stevens, spravodajkyňou, s teňovými spravodajcami, ktorých asi práve menujete, tak aby sme mohli postupovať čo najrýchlejšie, pokiaľ by ste vy mohli vypracovať vašu správu čo najskôr, aby sa mohlo diskutovať s radou ešte tento rok a tým pádom by sa zaručilo, že táto kľúčová legislatíva bude ešte v priebehu nášho mandátu schválená. Ešte dve slova, čo sa týka bezpečnosti okolo volieb. Nechcel. Nechcem o tom hovoriť detailne, ale teroristický obsah na internete je dôležitý, ale je tu jeden aspekt kybernetickej hrozby, ktorému čelíme. Využívanie kybernetických prostriedkov na manipuláciu a zasahovanie do demokratického života, do demokratických inštitúcií a procesov. Myslím si, že toto skutočne by nás malo znepokojovať. Aj ľudia si o tom v tejto súvislosti robia obavy. Blížia sa nám mnohé voľby v členských štátoch. Ešte tento rok, aj budúci rok. A samozrejme, budúci rok prídu aj európske parlamentné voľby. Takže sme podnikli určité kroky, aby sme riešili niektoré aspekty tohto problému. Pán predseda Juncker vo svojom prejave o stave únie predstavil balíček opatrení na riešenie otázky bezpečnosti v súvislosti s voľbami. Sú tam vytvorené určité piliere, napríklad čo sa týka kybernetické bezpečnosti, boj proti tradičným kybernetickým útokom, ďalej proces, ktorý sa teda používa pred voľbami, ďalej sieť kybernetických expertov vypracovala určité opatrenia, ktoré musíme teraz vyvinúť a zaviesť. Ďalej kybernetická manipulácia, hekovanie, falošné správy, uniknuté informácie. Toto je treba riešiť. Chystajú sa tu mnohé kroky v spolupráci s komisárkou Gabriel. Chceme nastoliť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť na internete v podobe praktického kodexu pri zaobchádzaní s falošnými správami. Už sa na tom medzinárodne zhodli viaceré platformy. Ďalej sú tu otázky súvisiace s ochranou údajov a so zneužívaním osobných údajov. Lebo v politickom kontexte sa môže používať aj v podstate sústredenie na jednotlivých, eh, jednotlivé osoby. Takže chceme pomôcť platformám a zároveň prostredníctvom viacerých opatrení, ktoré boli stanovené v balíčku pána Junckera, Tie predstavíme v súčinnosti s komisárkou Jourovou. Napríklad zmena systému financovania európskych strán, aby sa ukázalo, že európske strany sa prispôsobia nariadeniu GDPR, čo sa týka osobných údajov. Niektoré tieto otázky sú samozrejme prierezové, aj vy ste o nich diskutovali v kontexte napríklad Facebooku a uznesenia, ktoré ste dnes schvalovali. A keď si to tak rýchlo čítam, tak tam nevidím, že by si to protirečilo s tým, čo hovoríme my. Samozrejme, možno kladieme dôraz na trochu iné veci, ale určite budem o tom radi s vami diskutovať. Ďakujem. Ďakujeme, komisár. A kolegovia, takže mnohí kolegovia sa hlásia do diskusie, ale spravodajkyňu už máme určenú, takže pani Stevens, chcete sa k tomu ešte rýchlo vyjadriť? Ďakujem. Pán predseda, prajem všetkým dobré popoludne. Predovšetkým by som chcela komisárovi Kingovi a jeho týmu poďakovať za tento návrh a za prácu, ktorú do neho investovali. Boj proti terorizmu vo všetkých jeho formách je naďalej pre nás všetkých vážnou výzvou aj na európskej a národnej úrovni. Moje úloha ako spoluspravodajkyne vo výbore pre boj proti terorizmu som videla, v aké nedostatky sú tu nadiaľ v legislatívy aj politiky. A polit- teroristi nadalej vynachádzajú nové metódy a oblasti, aby pokračovali vo svojich praktikách. A musíme byť nadalej obozretní a musíme e, ich proti nim bojovať rôznymi spôsobmi. Islamský štát, jediná teroristická organizácia, ktorá si dokázala zriadiť vlastný štát s hranicami, stratila fyzický terén v boji proti vojsku v Iraku aj v Sýrii a tým pádom potrebujú nové metódy, ako si zachovať svoju moc a vplyv. No a dôsledkom je to, že džihad sa stále viac vedie online než offline. A taktiež e, navracanie e, bojovníkov, šírenie nenavistí a inštrukcie, ako vykonať perfektný teroristický útok. Toto všetko môžete vidieť na online platformách. Taktiež nedávne nepriateľské online kybernetické operácie ukázali, že ešte sme nevideli úplne všetko. Taktiež v Holandsku sa minulý týždeň ukázalo, že sa prekazil prekazil útok e, v Den Hagu zo strany Ruska. A je treba bojovať proti týmto praktikám, pretože okrem fyzickej bezpečnosti je treba hovoriť aj o kybernetickej bezpečnosti a ja som pripravená spolu s vami a ďalšími zúčastnenými stranami o tomto diskutovať, aby sme vytvorili e, dobrú a robustnú legislatívu. Ďakujem. Thank you, thank you, Helga. Okay, so, um... Ďakujem, Helga. A pokiaľ ide o tieňových spravodajcov, tak máme tu iba jednu, pani Daty za EPP, ktorá však prišla o hlas. A máme tu ešte za zelených pani Evu Jolie, ktorá práve odišla. Je to tu nejaké, za, nejaká začarovaná téma. Ešte niekto sa snaží odísť. Helga, čo ste im urobili, že tu naozaj nemáme žiadnych ďalších eh, tieňových správodajcov? Dobre. Dáme teraz slovo kolegom, ktorí o tom niečo vedia, chcú vystúpiť. Ďakujem, vážený pán predseda. Ďakujem aj komisii za prezentáciu. My všetci vieme, že teroristický obsah je zameraný najmä na ľudí a je jasné, že sa proti tomu musíme brániť. A ja si kladiem teda otázku, ak je niečo nelegálne, tak prečo potrebujeme nejaký ďalší predpis? Ak máte niečo ilegálne, online alebo offline, tak to jednoducho treba zrušiť, zničiť. Ak vyjde nelegálna kniha, tak ju treba stiahnuť, veď my tu hovoríme o nelegálnom obsahu a medzi teroristickým obsahom a o teroristickom obsahu na sieti. Vidíte medzi tým nejakú hranicu alebo máme nejakú spoločnú definíciu, že čo je čo a zhodujeme sa v tomto rozlíšení s členskými krajinami? Je napríklad niečo, čo v niektorej krajine je nelegálne a v inej je v poriadku? My tiež potrebujeme, aby výkonné orgány mali aj prinúcovacie e, kapacity na vynúcovanie práva. Ja som nemala možnosť preštudovať si podrobne celý text, ale keď hovoríte o schopnosti čeliť týmto výzvam, na čo tým myslíte? Myslíte na technické kapacity alebo na čo konkrétne? Ďakujem. E, pán predseda, e, ono je to, myslím, dobré, že hneď na začiatku E, sme sa zamerali na definíciu, pretože my sme mali semináre o teroristickom obsahu a čo s ním robiť. Čiže je to naozaj otázka definície, ako k tomu rozličné členské krajiny pristupujú a ako sa pracuje s ďalšími informáciami. Kolegovia už asi vedia, o čo tu ide. Ja som jednoducho len nejak pozitívne sa k tomu vyjadriť, čo je to nelegálne a čo je teroristické. Ďakujem. Teraz Natali Grisbech, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda, ďakujem aj pánovi komisárovi za to, že prišiel na túto prvú veľmi dôležitú rozprávu o novom návrhu komisie o stiahnutie teroristických obsahov z online. Chcem sa ospravedlniť, pretože som nemohla, asi nebudem môcť zostať na to, aby som si vypočula odpovede, pretože keďže je tu oneskorenie, ja budem musieť odísť. Niektorí e, kolegovia sú tu ani neprítomní vrátane tieňových, ale ja ako predsednička výboru boja proti terorizmu a členka výboru LIBE, aj keď tu ide o dve rozličné dva rozličné výbory. Som veľmi rada tomuto špecifickému návrhu, ktorý ste nám tu predniesli a ktorý moji kolegovia okolo Helgi Stevens na tom e, vlastne pracujú. Ja si myslím, že je to absolútne strategický a mimoriadne dôležitý dokument a pokiaľ e, som čítala, mala možnosť čítať komentáre, ktorých už je veľa, E, samozrejme, že treba to, to veľmi dobre zorganizovať s právnym základom a musí to byť vyvážená správa. Keďže hovorím o rovnováhe, musíme spracovať spoločne, kolektívne, inteligentne tak, aby sme mohli zachrániť túto rovnováhu, ktorá možno bude veľmi e, naozaj e, delikátna, bude ju ťažké nájsť, najmä e, teda pokiaľ ide o e, možné interpretácie niektorých slov ako cenzúra a tak ďalej. My sme tieto otázky už nastolili už minulý týždeň v Štrásburgu e, a takisto e, treba to vnímať ako možnosť pomôcť Európskej únii vytvoriť malé platformy, ktoré budú detekovať tieto teroristické platformy. Mám jednu jedinú otázku, možno budem mať čas vypočuť si odpoveď. V každom prípade sa chcem ospravedlniť. Bola by som rada, keby ste nám povedali viac o rovnováhe medzi eh, tým, čo teda zohráva veľmi dôležitú úlohu v tejto problematike, napríklad Europol prostredníctvom oddelenia, ktoré signalizuje eh, takéto obsahy na internete. Ďakujem vám vopred eh, a ospravedlňujem sa, že musím odísť skôr. Ďakujem, Natali. Dobre, a teraz Cecil Kienge, a pardon, nie. Katrina. Nech sa páči, Katrina. Áno. Ďakujem. Ja eh, ja som prišla neskôr, pretože som takisto aj vo výbore KONT. Chcem sa poďakovať kolegyni Kienge, ktorá um, veľmi zdvorilo umožnila, aby som sa ja vyjadrila, pretože ja som veľmi rada, že máme tu možnosť s pánom komisárom hovoriť o e, tejto téme, o hovoriť o obsahoch na sieti, o otázkach spojených s násilnosťou, s obsahmi, o potrebe a ja by som chcela zdôrazniť potrebu e, adekvátnych garancií, pokiaľ ide o rozhodnutia ohľadne obsahov. A dnes mám nasledujúcu otázku. Ešte raz ďakujem pánovi komisárovi za to, že prišiel eh, na náš výbor a že tu chce eh, s nami o týchto otázkach diskutovať ale treba si uvedomiť, že je to veľmi citlivá záležitosť aj vzhľadom na to, že sa blížia nové voľby. A teda moja otázka, ako pán komisár chcete pracovať, aby ste garantovali, že tu nebudú interferencie prostredníctvom sieti e, v priebehu volieb a neovplyvňa priebeh volieb? Je to veľmi dôležitá otázka a najmä e, z hľadiska demokracie, ktorá je prvorada. Pán komisár e, sa o tom už trošku na začiatku zmienil, ale možno k tomu niečo ešte dodá teraz Cecil. Áno, nech sa páči, dostáva slovo. Áno, vy patrite naozaj k tým najochotnejším a najskromnejším členom tohto výboru. Takže ja som iba chcel povedať, že ste jednou z tých najmilších a najláskavejších členov Michal Bony. Ďakujem, vážený pán komisár, za veľmi jasnú prezentáciu. Myslím si, že by sme mali na tejto téme pracovať pomerne rýchlo pretože je to záležitosť veľmi citlivá. Máme tu malé platformy a je potrebné, aby všetky mali rovnaké pravidlá a teda je to jasné. Ja by som však niečo chcel povedať o volebnej činnosti v mojej krajine. My budeme mať miestne aj regionálne voľby presne o dva týždne a myslím si, že a to treba povedať, že potrebujeme pravidlá, ktoré sa budú týkať transparentnosti a zodpovednosti za všetky politické inzeráty. To je zásadné nielen kvôli Rusku samozrejme, ale máme ešte aj veľa ďalších aktérov, ktorí sa snažia naše výsledky volieb ovplyvniť. A po druhé, myslím si, že potrebujeme oveľa silnejšie nástroje na boj proti fake news, čo nie je také jednoduché. Ale myslím si, že nejaká spolupráca s tými platformami a firmami, e, ktoré za nimi stoja, by bola užitočná možno v podobe nejakého etického kódexu pre voľby, pre občanov e, firmy a mimovládne organizácie. No a ešte posledný bod. O, e, otázka znie, že ako zaistiť a zabezpečiť, aby napríklad internetové čižmy alebo automatické informácie ktoré sa dokážu šíriť, ako ich obmedziť e, požiadavkou, aby oficiálne volebné obsahy boli podpísané výborom strany alebo nejakým vedením strany. Toto jednoducho musí byť. Tie boty nemajú takú možnosť, takto sa Ehm, eh, tak, tak, nemajú takúto možnosť a preto je dôležité, aby sme to nejakým spôsobom prerokovali. V našej politickej skupine máme podskupinu, ktorá sleduje dianie na internete a správanie sa jednotlivých botov a po voľbách 21. októbra ja veľmi rád ukážem, správu o priebehu našich volieb, pretože to bude veľmi dobre zapadať do celého kontextu. Teraz ďalší rečník, ďakujem. Ďakujem. E, pokiaľ ide o prevenciu atentátov, tak toto je tá najdôležitejšia práca pre nás a experti sa tiež sú tiež jednotní v myšlienke, že naše spoločnosti musia riešiť tieto výzvy, ktoré pred nás stavia terorizmus a skupiny ako napríklad Daesh. A preto vítame iniciatívu o e, vlastne týchto aktivitách proti obsahom a propagácii terorizmu, ale samozrejme treba sa zamerať aj na slobody a ja by som bola rada, aby špecifické médiá dostali výnimky, E, aby mali napríklad právo na odvolanie, pretože medzi jednotlivými členskými štátmi sú rozličné tradície a jednotlivé obsahy môžu byť rôzne posudzované v jednotlivých členských štátoch, najmä pokiaľ ide o sankcie, pokuty, ktoré budú rýchlo e, uvalené a e, návrh komisie, tak ako ho ja chápem, sa týka definície a definícií, ktoré vyšli zo E, zo smernice boja proti terorizmu. Samozrejme, že treba na nich pracovať a ja verím, že všetky politické skupiny tieto návrhy vezmu vážne, tak aby sme my mohli e, e, rozhodnúť o tých prvkoch, ktoré môžu mať veľký dopad. Ja sa chcem poďakovať pánovi komisárovi Kingovi za jeho prácu a samozrejme som pripravená vylepšiť tieto návrhy. Ďakujem. Ďakujem, pán Fernando. Ďakujem pekne, pán komisár. Zastupujete a predstavujete návrh komisie o odstránení teroristického obsahu z internetu a explicitne sa spomínajú obavy Európskeho parlamentu. Niektoré z tých obav súvisia presne s tými odchýlkami medzi trest právnou legislatívou členských štátov a ako definujú, čo je teroristický obsah na internete. A chcem upozorniť presne na toto, pretože doteraz to nezaznelo. Súvisí to s takou sivou, zahmlenou zónou medzi tým, čo je teroristický obsah a tým, čo iní považujú za jednoducho slobodu prejavu. Konkrétne oslavovanie terorizmu niekedy je ťažké odlíšiť od piesní, rapových piesní alebo ďalších literárnych prejavov blogerov, pseudoliterárnych prejavov blogerov alebo raperov, ktorí predstavujú svoje názory na internete. Takže chcel by som si vypočuť váš názor. Či ste sa nad tým zamysleli, pretože je stále väčší počet takýchto prípadov, mm, e, ktoré sa dostali na súdy v členských štátoch. Napríklad v Španielsku máme jedného rapera, ktorý je v Belgicku, ktorý dokonca žije, požiadal o azyl v Belgicku, pretože je stíhaný za rap, v ktorom údajne uh, urazil kráľovskú rodinu, uh, vyzýval k násiliu proti e, kráľovskej rodine. Čiže to, to v podstate sú súdne záležitosti, reálne súdne spory. Takže neviem, riešili ste túto obavu? My ju máme v Európskom parlamente. Európsky parlament ju vyjadril, túto obavu, počas diskusie v Európskom parlamente. Zamýšľali ste sa nad tým? Dobre, ďakujem pekne. Posledným rečníkom, ak som nikoho nevynechal, je Tereza. Nech sa páči ako posledná. Ďakujem pekne. Veľmi pekne, ďak, veľmi pekne ďakujem, budem veľmi stručná, Klód. Chcela by som vám povedať, a už som to spomínala vo výbore boja proti terorizmu, ale teraz je to tiež vhodné vzhľadom na to, čo povedal Juan Fernando. Je to veľmi dôležité, aby sme disponovali definíciou toho, čo je terorizmus. Veľký to je, veľký problém je, že neexistuje jednotná definícia, čo je terorizmus a čo je e, vlastne e, hlásanie terorizmu. V Španielsku je to e, trestný čin, ale e, v iných krajinách nie, takže možno by bolo dobré, keby sa v Európe legislatíva to v tomto smere zblížila v rámci e, e, súdnej a právnej spolupráce a takisto aj e, v rámci e, e, programov zameraných na ochranu obetí. My tu v Belgicku máme e, situáciu, keď došlo k naozaj k hlbokému poníženiu obetí a my máme v Belgicku teroristku v Gente, ktorá sa dopustila krvavých zločinov pred viacerými rokmi a teraz sa snaží a teraz sa ukazuje, že ešte sa dopustila ďalších dvoch krvavých zločinov a nestrávila ani deň vo vezení a e, ešte sa tu vyjadrujú pochybnosti nad tými dvoma poslednými zločinmi, ktorých sa dopustila. A je to e, občianka, áno, ona môže prestať byť teroristkou, ale nikdy neprestane byť vrahyňou. A my nemôžeme súhlasiť s takýmto prístupom. E, ja viem, že možno toto sa vôbec netýka obsahu, ale e, treba, aby ste mali na zreteli to, takúto skutočnosť a naozaj to dobre pochopíte, len keď e, poznáte ľudí, ktoré boli obeťami a ja preto vyjadrujem plnú solidaritu s teroristickými aktami a nemôžeme dať priestor ani teroristom, ani na sieťach a nemôžeme analyzovať terorizmus tak, že budeme ponižovať obete. Ďakujem. Ďakujem pekne. Poprosím vás, pán komisár, pretože je to taká prvá výmena názorov, zároveň Aké reakcie ste dostali na tento návrh ako taký? Mm, na jednej strane pre ľudí, ktorí sú odborníkmi v tejto oblasti, tí už e, sa snažia stiahovať e, e, takéto obsahy z internetu, napríklad, že to Europol robí. To znamená, tí, čo to vedia, tí, čo v tom robia, e, a udávajú na internet také si protiprejavy. Týchto asi neprekvapí, ale tí, ktorí o tom nevedia, tí budú klásť otázky, tak ako tu zazneli otázky na definíciu a podobne. Napríklad som si všimol, že na strane 15 hovoríte o vyjadrení radikálnej polemiky a kontroverzných názorov. Ak sa pozriem na tzv. neislamistický teroristický obsah, extrémistická pravica, teroristický obsah, tajné služby, viem napríklad v Spojenom kráľovstve, ale viem aj, že Europol povedal to isté, e, že je toho stále viac a viac e, nabadanie k násiliu, čiže bude to považované za teroristický obsah. Asi ešte nie, ale táto polemika sa vyskytuje na sociálnych médiách stále viac. Takže moja otázka na vás je, keď e, ste nastolili tento návrh, E, šírili ste, viete o tom, šírili ste o svetu, viete o tom, koľko sa bude diskutovať, ako budete vysvetľovať presne tieto veci, pretože to je veľký legislatívny spis. E, Europol momentálne v podstate vykonáva činnosti sťahovania z internetu, čo je dobré. Ja, ja nechcem, aby určité obsahy boli na internete. Ja nechcem, aby mladí ľudia páchali násilné kroky, či už u nás alebo niekde inde, tým, že sa nechajú motivovať takýmito obsahmi. Ale uh, v podstate je to veľmi citlivé, treba to správne nastaviť a nezakázať polemické veci. Takže pýtam sa, Máte pocit, že budete mať zdroje a čas na to, aby ste vysvetlili, kde je tá deliaca čiara? Vy ste už teraz je v dnešnej konverzácii, to vyplynulo. A je to zaujímavý bod, ale mm, mm prepačte, že je to také filozofickejšie, ale keď si prečítam obsah tohto návrhu, tak e, je dôležité mať takúto počiatočnú diskusiu a ja ju len vítam, hovorí pán komisár. Ja v žiadnom prípade nechcem uponáhľať tento spis v tom zmysle, že by sme to patrične nepreskúmali. A chcem spolupracovať s vami a s inými, ktorí sa v tom angažujú, aby sme pripravili aj vysvetlenia. Vysvetlenia toho, o čom toto je a o čom to nie je. Aj o tom, o čom to nie je, to je dôležité, pretože my nenavrhujeme nič, čo by sa dalo popísať ako cenzúra. My sme zameriavame na špecifický obsah, ale chceme ho jednoznačne zadefinovať a identifikovať v celej Európe, dohodnúť sa na definícii toho, čo je nezákonný teroristický obsah. A potom, a to je odpoveď na otázku pani Cipol, prvú otázku, prečo to robíme. A potom chceme stanoviť pravidlá a ustanovenia a procesy, na to, aby sme identifikovali a stiahovali z internetu túto kategóriu obsahovú. A reakcie, ktoré sme mali doteraz po celej Európe, sú pozitívne. Sú tu vyjadrené obavy, na ktorých musíme pracovať aj na odbornej úrovni, ale myslím, že aj to, čo ste teraz povedali, je veľmi dôležité. Musíme viesť dialog aj nad tou odbornou úrovňou a hovoriť s verejnosťou o, o definícii. K tomu sa dostanem za chvíľu. Reakcie, ktoré sme dostali od platformiem, sú väčšinou pozitívne nie, žiadna platforma uh, nezareagovala, že to je strašné a nesúhlasí s tým. Veľké platformy majú zdroje aj uh, reputáciu a chcú ísť ďalej v rámci svojich investícií. Menšie platformy nemajú uh, a žiadajú nás o pomoc, aby tie pravidla boli jednoznačné. Uh, reakcie Spojených štátov boli negatívne. Vysvetlili včera opätovne, keď e, sme sa stretli na G6, e, že sa im to nepáči, majú pocit, že sme zameraní proti ich firmám. My sme im vysvetlili, že to nie je o žiadnej firme, ale že to ide o konkrétnu kategóriu obsahu. Tvrdia, že je to proti prvej prvému pozmeňujúcemu návrhu, prvému amendmentu. My hovoríme, že to nie je obmedzení slobody prejavu, ale ide o zabezpečenie toho, ako povedala pani Cipol, aby sme dostali pod kontrolu nezákonný obsah. Ak je niečo nezákonné, mať to ako pamflet na rohu ulice, len za to, že to je e, cez internet, prečo by to nemalo zrazu byť nezákonné. My nechceme, aby e, priestor internetu sa nedal policajne skontrolovať, obrazne povedané. Takže toto musíme vysvetľovať. Tvrdia, že do určitej miery to ide proti inováciám. Ale nevedia vysvetliť prečo. Jednoducho v podstate to vedia, že to je problém s akýmkoľvek reglementáciou, ktoré sa snaží riešiť niečo, čo je na internete. Ja tu nič nevidím, nič také, čo by bránilo inováciám. Okrem inovácií teroristických skupín a viem tým, ako radikalizujú ľudí, ako realizujú útoky. Takže máte pravdu, že budeme musieť vysvetľovať tu odborníkom verejnosti a potenciálne aj na medzinárodnej scéne, ale nič z toho ma neodrádza od toho, že by som riešil túto problematiku, lebo je veľmi dôležitá a dúfam, že s vami sa nám podarí zlepšiť, e, odstrániť eventuálne problémy či medzery v tejto legislatíve. Samozrejme si to vyžiada úsilia čas a viem, že máte toho viac ako dosť naloženého na pleciach, takže trošku sa cítim vinne a trošku váham, keď vás žiadam, aby ste sa pustili aj do tohto, ale je to veľmi dôležité a veľmi súrne, takže musíme to riešiť podľa mňa. Otázku definícií explicitne riešime. Môžete nám v tom pomôcť, môžete e, to preveriť, e, preveriť, či e, sme to nastavili správne a či sa to dá vylepšiť. My explicitne, jasne uvádzame, že obsah, ktorý je šírený pre vzdelávacie účely, výskum zo strany novinárov je vylúčený. Môžeme sa to snažiť vylepšiť ešte, áno, ale snažíme sa to povedať jasne. Potom zadefinujeme teroristický obsah. Samozrejme, je ťažké nájsť definíciu, ktorá by fungovala vo všetkých jurisdikciách, pretože niektoré jurisdikcie majú definíciu, ktorá je prísnejšia, druhá je menej prísna, niektorí nemajú žiadnu definíciu. Takže my sme napísali definíciu, ktorá by bola definíciou EU legislatívy, ak odsúhlasíme nariadenie, a ktorá vychádza z toho, e, čo sme riešili, keď sme riešili boj proti terorizmu. Takisto sa odvolávame na špecifikované presné skupiny OSN, takže snažíme sa, sa do toho pustiť z dvoch stran. Musíme to veľmi presne popísať, by bolo jasné, o čom hovoríme, o čom nehovoríme pri tomto obsahu a musíme to prediskutovať s vami. Ja si myslím, že sme to mohli prepojiť aj na určité organizácie, o ktorých vieme, že pripravujú takéto obsahy a sú zakázané medzinárodne. A samozrejme, to je náročná výzva, pretože máte pravdu, nejde iba o džihadistický extrémizmus, ide aj o iné typy extrémizmu a tí nie vždy sú zakázaní na úrovni OSN, pretože musíme aj toto na pamäti. A, takže to je výzva, ktorú musíme riešiť cez definície. A ak sa nám to podarí správne nastaviť, tak potom sa nám vlastne sa nám podarí rozptýliť mnohé obavy, o ktorých diskutujeme, pretože to vysvetľuje, prečo to robíme. Budeme mať definíciu, ktorá bude platiť vo všetkých jurisdikciách, ktorá umožní orgánom členských štátom e, riešiť rozhodnutia súdov a odstrániť tú ťarchu spriec malých a stredných platformiem, pretože momentálne od nich žiadame, aby na základe svojich podmienok zohľadňovali tie súdne rozhodnutia. To nie je také ľahké. Ak sa nám podarí to jasne nastaviť, tak im e, spravíme službu. Aj nám spravíme službu. Takže to musíme správne nastaviť, tak e, toto to jadro toho, čo musíme správne nastaviť. Ak sa nám to podarí, tak potom sa nám podarí aj vysvetliť ľuďom, prečo konáme v tejto oblasti a nie v iných. Niekedy zaznievajú požiadavky, aby sme na európskej úrovni riešili nenávisné prejavy. Tu neriešime nenávisné prejavy. Tu riešime veľmi presnú špecifickú špecifickú zložku teroristického obsahu. Ja si nemyslím, že to je ľahké. Predstaviť si, ako riešiť nenávisné prejavy v celoeurópskej legislatíve, pretože sú také veľké kultúrne, historické rozdiely, rozdiely právnych systémov a veľmi ťažko sa dajú zosúľadiť, zladiť. Ale myslím si, že vieme, čo je teroristický obsah a že je tu veľký konsenzus v Európe a to nám umožní to vykryštalizovať aj v definícii, ktorú používame v tejto legislatíve. Čo sa týka otázky prostriedkov, snažíme sa jasnejšie stanoviť prostriedky, ktoré budú musieť použiť členské štáty. Modelom bude akýsi medzinárodná jednotka mm, Niektoré členské štáty to majú, iné nemajú, čiže chceme, aby v podstate štáty mohli identifikovať pracovníkov, ktorí v podstate budú vydávať takéto príkazy na stiahnutie obsahu z internetu a to bude v rámci podmienok, ktoré nastavíme. Podľa nás je dôležité zachovať a posilniť úlohu Europolu, ak sa to podarí. Je to medzinárodne uznaná organizácia pracuje na mnohých platformách, má množstvo, množstvo materiálu, ktoré im umožní pomáhať platformám identifikovať to, o čom hovoríme. Takže sú tu aj jednoznačnejšie ujednania na nahlasovanie a zdieľanie informácií s orgánmi presadzujúcimi právo. Takisto e, by to malo zastrešiť aj zdieľanie informácií s Europolom a chceme, aby Europol bol čo najviac do toho zapojený. Ale vy to viete lepšie ako ja. Europol nemá výkonné právomoci. Europol môže iba poskytovať služby, e, môže podporovať členské štáty, ale nemôže sám doručovať súdne príkazy. To je obmedzenie toho, čo momentálne môžeme spraviť e, v rámci právneho základu, na ktorom je vybudovaný Europol. Čo sa týka e, bezpečnosti pri voľbách, pretože tu zaznelo, Viem, že e, tu riešime klasické kybernetické útoky na fyzické štruktúry platformy, registre voličov, platformy politických strán a tu musíme posilniť dobrú prácu, ktorý robia odborníci na počítačovú bezpečnosť v ENISA. Musíme posilniť uplatňovanie pravidel ochrany osobných údajov, na čo budeme spolupracovať s pani komisárkou Jorovou a tam je ustanovenie, ako som už spomenul, že sa majú zmeniť e, pravidlá ohľadom financovania európskych strán a možnosť sankcionovania, ak nebudú chrániť údaje, ktoré majú. Ale v podstate je tam celá taká skupina vecí, kde si v strede do určitej miery je toto najťažšie manipulácia cez kybernetický priestor. A tu minulý týždeň s komisárom Gabrielom sme mali prvý medzinárodný kódex platformiem, kde platformy sa dobrovoľne zapájajú do identifikácie problémových oblastí. Mm, sú to mnohé tie veci, ktoré ste spomenuli, politická reklama, sponzorovaný obsah, e, boty, to znamená šírenie, automatické šírenie informácií cez roboty internetové e, a poučenie sa z historických prípadov. My sme povedali, že sa zapájajú, že zdieľame rovnaké ciele, ale musíme mať zadefinované, merateľné e, výsledky, ktoré chceme dosiahnuť, aby sme mohli s nimi spolupracovať a podľa čoho môžeme merať dosiahnutý pokrok do konca roka. A tam sme sa ešte nedostali, takže musíme ďalej s nimi spolupracovať na týchto veciach. U, z druhej strany sa do toho takisto púšťame e, Povedali sme, je to ako odporúčanie, že chceme, aby členské štáty sa zapojili do práce politických strán, ktoré pôsobia v ich jurisdikciách, aby vyzvali politické strany k tomu, aby oni sami prijali kroky ohľadom transparentnosti, e, financovania reklamy na internete. Čiže dúfam, že kombináciou týchto opatrení sa nám podarí dosiahnuť pokrok vo veci, ktorá je, to uznávam, veľmi komplikovaná. Ďakujem pekne, pán komisár. Aspoň u nás sa hovorí ak chcete, aby sa niečo spravilo, tak požiadajte niekoho, kto už má plné ruky práce. My sme výbor, ktorý má plné ruky práce a poviem, nechcete od nás nič, nie. Ale je to naozaj veľmi náročný návrh. A sledujem to, ako Europol stiahuje z internetu určité e, aktivity. To sú obrovské zmeny a toto je obrovský legislatívny návrh, ktorý si vyžiada, ako ste povedali, komunikáciu veľkých koncepcií a sú to aj veľké operatívne zmeny, ale vychádzate z veľmi zaujímavého základu na základe poznatkov a myslím si, že na tom popracujeme veľmi rýchlo Môžem ešte na toto zareagovať? Ja súhlasím so všetkým, čo ste povedali, ale tu trošku nebezpečenstvo, keď to predstavujete takto, ako keby sme si odhryzli väčšie sústo, ako dokážeme e, prehltnúť. A my uvidíme, ale ja si nemyslím, že je to tak. Ja si myslím, že dokážeme prehltnúť toto sústo. Začneme s definíciami. Ak definície správne nastavíme, tak ostatné veci potom všetky zapadnú do toho obrazu. Nie, nie, nie, ja nehovorím o tomto niečom ja, ale chcem pripomínať, že máme nejaké tri mesiace. Nie, zvládneme to, áno, ale máte pocit, že to nedokážeme? Nie, nie, nie, vy ste ten najschopnejší výbor. Dobre, tak to zvládneme. Mm, naši poslanci pracujú veľmi tvrdo, e, spravodajcovia tieňovi, každý si robí svoju robotu. Ak sa pozrite na to minimálne všetky tie spisy, ktoré robíme narýchlo, Uh, len do zápisu chcem povedať, že naozaj sa angažujeme v tejto veci. A keď sa zoberete, zoberete len poznám tých vecí, ktoré sme riešili od minulého týždňa, všetky tie spisy, ktorými sa zaoberáme, to platí aj pre teroristický obsah na internete, takže naozaj sa s touto výzvou chceme popasovať. Ďakujeme za vynikajúcu prezentáciu, ďakujem vám kolegovia za vaše vystúpenia. Bol to veľmi intenzívny deň a e, prispeli ste k tomu, ale bolo to veľmi zaujímavé. A mal som možnosť prečítať si tento návrh, je to zaujímavé, ale náročné. Helga, ďakujem aj tebe za naštartovanie tejto témy všetkým tieňovým. Keď sa dáme dohromady, tak sa do toho pustíme na výbore a určite sa čo skoro stretneme pri diskusiách ku tejto konkrétnej téme. Ďakujem kolegovia za trpezlivosť aj za príspevok do diskusie a ďakujem pán komisár. Uh, Vážení kolegovia, začneme teraz s bodom 14. Chcem to predovšetkým privítať veľmi srdečne špe- osobitného vyslanca UNHCR pre situáciu na Stredozemnom mori, Vincenta Košetela taktiež regionálneho rejiteľa regionálnej kancelárie IOM pre EÚ, Eugenia Ambroziho. Vítam vás tu, ďakujem za vašu tvrdú prácu a celé vaše kancelárii. Skutočne oceňujeme, že sme mohli s vami diskutovať aj v priebehu leta o niektorých sporných otázkach. Taktiež chcem poďakovať Eugeniovi, keďže je IOM odvádza veľkú veľké množstvo dobrej práce. A ďak, myslím si, že skutočne sme boli veľmi často v kontakte, riešili sme mnohé otázky, návraty a tak ďalej. Skutočne máme dobrý kontakt s IOM aj UNHCR to je dôležité. Táto schôdza je prenášaná na internete, môže ju sledovať ktokoľvek, kdekoľvek. Takže tu nie len od tých, ktorí sú tu fyzicky prítomní. Ďakujem za váš čas. Chceli sme hovoriť o tom, čo príde po záveroch Európskej rady v súvislosti s oblasťou azylu. Keďže vysledujete situáciu v oblasti Stredozemného mora, v Líbii, Máme za sebou veľmi intenzívne popoludnie. Mali sme do komisára Pulosa a ďalších kolegov a preto máme časový sklos, takže skrátim svoj úvod a požiadam predovšetkým Vincenta, aby na úvod nám niečo povedal a potom Eugenio bude hovoriť po ňom a potom možno nejaké otázky, keď vám to nebude vadiť. Ja vás tu. Ďakujem výboru Libe za pozvanie, aby som sa tu s vami podelila niektoré svoje myšlienky. Ďakujem aj za našu dobrú spoluprácu. Chcem sa na úvod ospravedlniť. Niektorí poslanci nedávno nám napísali v súvislosti s tým, čo robíme alebo čo skôr nerobíme v Líbii. Chce sa k tomu vyjadriť teraz, ale samozrejme príde oficiálna odpoveď. Chcem vás pochváliť za dobrú prácu, ktorú ste odvedli v rámci rokovaní o reforme oblasti azylu táto reforma a jej dokončenie, to teda reforma Európskeho azylového systému, je pre nás prioritou. Naďalej poskytujeme expertnú podporu a pred Európskou radou v júni sme v rámci IOM pracovali na návrhu regionálnych vyloďovacích mechanizmov zdôrazním slovo mechanizmy. Pre nás toto bolo vždy doplnkovým nástrojom, ktorý je potrebný v rámci Európskeho azylového systému. Nemá nahradiť celý tento systém. A bohužiaľ nemôžeme žiadať partnerov v stredomorskej oblasti, aby robili niečo, čo my nie sme ochotní v Európe robiť. Je tu veľa nedorozumení a podarilo sa nám tu vyriešiť určité aspekty, ale mali by sme všetko správne chápať. Každý má svoju vlastnú zodpovednosť a základom tohto systému je, že táto zodpovednosť je zdieľaná, nemôžeme ju presúvať z jedného na druhého. Situácia v Libii zatiaľ sa príliš nevyvinula, práve naopak Momentálne sa tam zase bojuje. Je to tam veľmi vratké. Milície sú v Tripolise pri moci a nenechajú vládu národnej zhody príliš vládnuť. Toto nám komplikuje situáciu v humanitárnej oblasti. Niektoré centra alebo zariadenia boli zavreté. Niekde utečenci a migranti boli vypustili si to zariadenia alebo utiekli, takže sa stratili. Iní boli okamžite zadržaní pašerákmi, prevádzačmi a potom zmizli. Ešte pred pol rokom by som vám sebavedome povedal, že hneď čo libijské pohrani, pobrežné stráže vylodia ľudí na jednej zo šestich platform, tak ich odvedú do zariadení, ale my teraz už nemáme prístup na tieto platformy, či už z bezpečnostných alebo iných dôvodov. Takže to je treba povedať. Niekedy tam nie sme ani prítomní, občas sa nám tam podarí nejakého partnera poslať, ale nie je systematicky. Problém nie je len s vyloďovaním, tí ľudia sú tam už o 2-3 hodiny, ale to, čo sa stane potom, bez, koncepcia bezpečnosti. Čo sa stane v 24 hodinách po vylodení? My nemôžeme posudzovať eh, líbysky vyloďovací systém na základe tých dvoch hodín priamo po vylodení. Takže väčšinou títo ľudia by sa mali previesť do príjmacích zariadení, ale stane sa, že niektorí ľudia po ceste zmiznú a nie, že utečú, ale že sú predaní prevádzačom ľudí alebo ľuďom, ktorí ich zamestnávajú na stavbách alebo na, na polnohospodárske práce. No a čo sa týka týchto detečných, detenčných zariadení, tak oficiálne sú takéto centrá v Libii 3. Je ich 5, ďalších 5 e, e, v Líbi pardon, nie 3, ale 30. V Tripolise sú je 5. Situácia je veľmi e, krehká. My sme my môžeme, máme kapacitu navštíviť tri centra za týždeň. Nemôžeme ich pokryť všetky a stále diaspora v celej Európe sa stále stiažuje, že im chýbajú nejakí rodiny príslušníci, ktorí sú tam zadržiavaní a chceli by pre nich získať pomoc a dostať ich von z detenčných zariadení. Ale bohužiaľ my máme problém s prístupom, to nepopierame, keďže buď nedostaneme povolenie prístupu, alebo keď dostaneme, tak tí ľudia sa tam už nenachádzajú, boli presunutí bez upozornenia, buď preto, že tam bol problém s bezpečnosťou personálu alebo z iného dôvodu. Minule sme hovorili o možnosti vytvorenia tranzitného centra, ktorom by sme hovorili e, Centrum pre združovanie a odjazd. Mala tam byť kapacita tisíc miest, ale bohužiaľ zadnele sa nám to nepodarilo, keďže sú tam určité obmedzenia a riziko že by sa toto zariadenie mohlo stať iba ďalším detenčným centrom. Naďalej musíme riešiť tieto problematické aspekty s partnermi komisie, našimi partnermi v Líbii. A situácia sa zatiaľ nelepší. Bohužiaľ, čo sa týka zlepšenia, tam nie je veľa čo povedať v súvislosti s prácou alebo spoluprácou so severafrickými krajinami Nesnívajme tu o nejakom obrovskom pláne. Vytvorme mechanizmus, ktorý bude v týchto krajinách fungovať, existovať. V každej tejto krajine, v Maroku, v Tunisku, Alžírsku, v Egypte, už sme tam pracovali v 50. rokoch minulého storočia, máme tam kancelárie, existujú mechanizmy na vyloďovanie osôb, ktoré boli zachránené e, z mora tieto systémy sú rôzne, v každej z týchto štyroch krajín. Nie sú dokonalé, ale to neznamená, že nefungujú. Máme tu určité príjmacie mechanizmy, z ktorých môžeme vychádzať a v určitej fáze treba zaručiť, že budú e, manažované v rámci riadneho administratívneho a právneho rámca. A máme tu dohovor z roku 51, ktorý treba dodržiavať, ale potrebujeme čas, aby sme zodpovedne komunikovali na túto tému. Nie je tu nejaké veľké vyhlásenie, ktoré by všetko zmenilo. Toto by naopak mohlo naše vzťahy poškodiť. Taktiež mnohí európsky lídry hovoria, že by sme mali v Maroku robiť, Maroku robiť viac, aj v Tunisku, aj v Egypte. Prečo tam nerobíte viac? Ale Úroveň nášho financovania v Egypte je 42 v Maroku 23 a v Tunisku 16 Takže je problém, že hovoríme o solidarite v Európe, už to je problematické, ale solidarita so stredomorskými krajinami nie je vôbec žiadna. A tie čísla, ktoré som citoval, znamenajú, že vo všetkých týchto krajinách máme určitý program ale môžeme pomôcť len 15% utečencov v Maroku, len 20% utečencov v Egypte a v porovnaní s minulým rokom, kedy to bolo 40%, je vidieť, že štandardy sa znižujú, títo ľudia sú zraniteľnejší a je pravdepodobnejšie, že sa presunú do niektorej zo susediacich krajín. Nemali by sme tým pádom byť prekvapení. Opäť nehovoríme tu o ich zadržiavaní, hovoríme tu o alternatívach k ilegálnemu sa odplaveniu z Afriky. Mali by sme tu mať programy, ktoré budú riešiť potreby týchto osôb, pretože momentálne naše štandardy pomoci sú nižšie, než by mali byť. Ďakujem za to, že túto moju výzvu budete taktiež podporovať v rámci vášho rozhodovania. Ďakujem. Ďakujem, takže my sme veľmi, my sme veľmi radi, že ste medzi nás prišli, pretože toto všetko sú veľmi dôležité veci. My tu máme už iba troch poslancov ale určite nás sleduje viac ľudí. A bolo by dobré, e, keby aj tie výstupy boli krátke, aby sme ešte stihli otázky od našich poslancov. Ďakujem. Aj ja ďakujem za vaše pozvanie. My sme veľmi radi, že sme mohli medzi vás prísť a že môžeme pokračovať v dialógu, najmä na tej téme kačného eh, eh, mechanizmu. Ja plne súhlasím s mojim kolegom. Chcem povedať, že áno, je to známe, ale chcem zopakovať, <coughs> že tu máme takú paradoxnú situáciu, pokiaľ ide o centrálne stredomorie, a vyloďovanie, tak ten paradox spočíva v tom, že počet tých, ktorí na novo prichádzajú, je výrazne nižší. My sme mali vrchol v roku 2015 a na celoeurópskej úrovni to bolo veľmi dobre zvládnuté a to bol milión ľudí. Dnes je to nejakých 80 tisíc ľudí, čiže je to asi o 40 menej, ako bolo v minulom roku. Ale v tejto súvislosti sa takmer zdvojnásobil počet úmrtí vo vodách Stredozemného mora a samozrejme v Európe sa objavuje reakcia na túto situáciu, ktorá je ešte nervóznejšia a kritickejšia, ako bola pred niekoľkými rokmi. Ďalší paradox spočíva v tom, že vzhľadom na nárast počtu mŕtvych sme prijali nové opatrenia na záchranu týchto ľudí a de facto bola operácia e, lodí mimovládnej organizácie bola zastavená a táto loď pritom zachránila asi 40 tých, ktorí sa už topili a podarilo sa ich zachrániť. No a to je práve ten problém kriminalizácie ľudí, ktorí zachraňujú životy. Chcel by som povedať, že vnímame s veľkými obavami to, že aj poskytovanie bežnej humanitárnej pomoci migrantom je teraz kriminalizované. To je naozaj smutné a ťažké. E, pokiaľ ide o vyloďovací mechanizmus, tak to, čo bolo povedané, sa dá povedať, že s tým súhlasím. Musím však povedať, že nie je zmyslom nahrádzať ten regulárny proces spoločného európskeho azylového systému. My tu hovoríme o mechanizme, ktorý má de facto riešiť také bezprostredné problémy, teda zachraňovať životy a zabezpečovať možnosti vylodenia. Predpokladáme, že bude možné tento mechanizmus používať iba vtedy, keď členské krajiny Európskej únie sa budú primeraným spôsobom deliť o zodpovednosť. To znamená, že tu hovoríme o dialógu so Severnou Afrikou a o príspevku. E, kým tu však nebudeme mať spoločnú zodpovednosť a solidaritu, tak len veľmi ťažko sa budeme môcť nejakým spôsobom dohodovať s africkými krajinami o nejakom regionálnom mechanizme. Oni pôjdu svojou cestou. Veľmi dôležité je takisto e, vziať do úvahy aj skutočnosť, že zatiaľ čo my žiadame severoafrické krajiny, aby nám pomáhali, Musíme si uvedomiť aj to, že už veľa pomáhali a na to by sme nemali zabúdať. Pán predseda, my o pár minút prídeme o tlmočenie. Máme tu síce e, ľudí, ktorí hovoria po anglicky, ale možno ešte pani Kienge by sme dali e, možnosť, aby položila svoju otázku a potom budete pokračovať. A potom ešte pani Spinelli a potom budete môcť pokračovať. Nech sa páči. Ďakujem, Klod. Toto je téma, e, ktorej sa ja e, skutočne venujem. A keďže som z Talianska, teraz v Taliansku e, v súčasnosti dochádza e, k takým spektakulárnym aktivitám, ktoré e, spochybňujú humanitárnu pomoc a sú naozaj neľudské. Dve otázky. Poprvé, ja viem, že tu máme projekt regionálnych platformiem a že tým pádom sme vlastne e, pre, preložili na ne tú zodpovednosť od členských štátov a vlastne hranice Európy prejdú na juh. Nejde tu o to, aby sme pracovali na zdieľanie zodpovednosti, na solidarite medzi členskými štátmi, ale pokiaľ ide o mimovládne organizácie, ja tiež súhlasím a ďakujem, pretože 11 rokov e, už tieto mimovládne organizácie boli kandidátmi na Sacharovovú cenu a my musíme posilniť e, toto vyhľadávanie a záchranu E, my potrebujeme tieto mimovládne organizácie, aby sa vrátili a pokračovali vo svojej práci. Aké sú vaše e, predpovede na e, na strednodobý horizont a dlhodobé predpoklady, pretože stále sa pohybujeme len v krátkodobom horizonte. Ďakujem a teraz Barbara Spinelli. Ďakujem, vážený pán e, predseda. A ja tiež ďakujem všetkým hosťom a za to, že e, vlastne priniesli tieto veľmi e, zaujímavé príspevky, ktoré naozaj veľmi obohatili našu rozpravu. A e, ja by som asi mala teraz pravdepodobne si prečítať vaše odpovede, ale Pán doktor Košeta povedal jednu vec, ktorá na mňa urobila obrovský dojem. Ako my vyšet, vysvetlíme budúcim generáciám, že sme tu nechali umierať tých migrantov, pretože tu chýbala dohoda, ako spracovať ich žiadosti o azyl a že my sme vlastne túto odpovednosť e, si medzi sebou nepodelili. Ja si každý deň kladiem otázku, ako to vysvetlíme našim deťom a ako to vysvetlíme cez akékoľvek vaše úsilie, že v podstate Európska únia sa snaží externalizovať azyl a predovšetkým k tým platformám v krajinách, ktoré ste uviedli, to znamená nie len Líbiu, ale sú tam aj ďalšie krajiny, e, krajiny, kde ten mechanizmus je realizovateľný. Ja si teda kladiem otázku, či existuje nejaký negatívny vzor, napríklad taký Niger. Svojho času bol Niger e, vlastne prezentovaný ako taký veľký projekt a teraz sa ako si odmieta príjmať migrantov odtiaľto. Čiže pre mňa je veľmi ťažké predstaviť, že budeme mať takéto príjmacie centrá mimo Európy bez toho, aby sme mali garancie, že tí ľudia budú v tej krajine prijatí. Takže ja mám veľa otázok, ale, ale som zo všetkého dosť zúfala. Ďakujem, ďakujem, Barbara a Juan Fernando López Aguilar. Ďakujem, ďakujem. Ďakujem všetkým za to, že ste tu. Toto bol naozaj veľmi dlhý deň a ja som ešte neskončil. A zajtra ráno o 9. E, presne o 9. začíname znova s touto schôdzou. E, tí, ktorí sme tento dlhý deň vydržali, tak vy E, teraz hovoríte, že my sme vlastne zástancami e, tejto kauzy a pokiaľ ide, e, je tu veľký rozdiel medzi vnímaním a skutkami. Máme tu štrukturovaný dialog, tak sa tomu hovorí. A ľudia tu, e, ja s, som sa ich spýt, pýtal, aké aký veľký rozdiel je medzi vnímaním a medzi, a medzi realitou a medzi myšlienkami. A e, vlastne sme hovorili o tom, že by, že by sme mali urobiť, vytvoriť možnosť, aby tu boli humanitárne e, víza. Ale niekto tu potom povedal, a vlastne tým pádom budeme podporovať ilegálnu e, imigráciu. Toto je E, veľmi široká percepcia, ktorú mnohí v, e, v rôznych komunikačných kampaniach používajú a nastojí veľa energie, aby sme to rozptýlili. Ľudia ako my, ja alebo vy, my, e, my vlastne e, túto kauzu podporujeme. A ja som chcel ešte urobiť aj ďalšie poznámky. My sme si vypočuli ešte ďalšiu otázku, ktorá bola adresovaná komisárovi Abramopulosovi. Ktorí emigranti, ktorí e, boli v Európe ilegálni, sa vrátili e, do svojich krajín? E, čísla hovoria práve pravý opak. Môžete nám vlastne pomôcť toto posolstvo tlmočiť, aby ľudia pochopili, že tí, ktorí prichádzajú nelegálne, že ich počet je oveľa vyšší, ako je počet tých, e, ktorí môžu byť e, začlenení do spoločnosti. To je len veľmi malé percento e, v porovnaní s tými, ktorí zostávajú a ktorí sú legálni. Môžete nám pomôcť, môžete nám bojovať e, proti tomuto fenoménu, to by bolo veľmi zaujímavé.